Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie heute Morgen... Milí kolegovia, vítam vás dnes ráno na pokračovaní našeho rokovania výboru pre právne otázky. A začíname bodom 13, čo je verejné vypočutie, už piaté, ak to správne počítam, k návrhu spoločného európskeho kúpneho práva ako viete, máme tu už e, správy našho spravodajcu a chcem sa poďakovať kolegovi Berlingezovi, Geparovi a Majerovi a chcem ich tu privítať, ktorí si našli čas, aby prišli k nám dnes do tohto výboru. Dúfame, že je to asi posledné vypočutie k tomuto Eh, na túto tému v tomto volebnom období. Po tomto vypočutí spracujeme všetko, čo tu zaznie, čo sa tu prediskutuje. V júli budeme mať ešte spoločné zasadnutie s eh, národnými parlamentmi a potom si myslím, že eh, poskytneme mandát na rokovanie s radou niekedy v septembri, oktobri A takto vyzerá náš harmonogram zatiaľ. Vítam medzi nami aj Dianu Wallis, ktorá už nie je síce poslankyňou, keďže začiatkom roka sa rozhodla opustiť naše rady a pracovať znovu v svojom povolaní, ale je tak povediac matkou zakladateľkou tohto úmyslu. A dôvodom preto bolo, že pani Redingová prišla s týmto návrhom a ten e, iniciovala správa pani Volisovej. Veľká väčšina bola za takýto návrh a teraz to tu máme a musíme sa pozrieť na to, ako by sme z toho dokázali niečo dobré urobiť. Sú tu zástupcovia rôznych odborných organizácií, ktorých tu vítam, popri vedeckých pracovníkov, európskych zastrešujúcich organizáciách. Tu máme teda týchto predstaviteľov spolu s nami, lebo si myslím, že je veľmi rozumné pri takejto téme tu mať aj predstaviteľov európskych zastrešujúcich organizácií. Vítam medzi nami pani Doru Sentpaj Kleisligu Advisor UAPME, pani Pachl z Beuk, na Möllenberga z e-commerce, pána Grafa Westfalen z CCB a profesora Bill z Univerzity vo Warwicku, ktorý zastupuje vedu, tu povediac. A dovolte, aby som navrhol, aby sme začali s prehovormi pozvaných expertov. Začali by sme s pani Dorou St. Paliklajs z UEAPM. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj v mene UEAPM sa chcem poďakovať vám a spolu spravodajcom za pozvanie na toto vypočutie. Ale ďalej budem hovoriť po anglicky. UEPM je Združením európskych malých, stredných a remeselníckých podnikov. Združujeme 12 miliónov členov. Vítame e, návrh správy. Myslíme si, že je dôležité mať diskusiu o obsahu, pretože len takto sa nám podarí posúdiť tento materiál, mať plný obraz a zlepšiť ho. E, aktualizuje stále svoje stanovisko. Naša posledná aktualizácia je z konca roka 2012, ktorá reaguje na pracovný materiál tohto výboru OSESL. Chcem povedať, že to, čo tu hovorím, sú pripomienky v mene UEPM, vychádzajú zo stanoviska našich členov. V prvej časti môjho vstupu by som chcela sa zamerať na hlavné prvky, ako aj na dôvodovú správu, alebo to, čo bolo v dôvodovej správe, zdôraznené. OPM víta za túto správu a vytvorenie európskeho kúpneho práva. Ak sa má obmedziť pôsobnosť aj na E, kontrakty na diálku, tak sme radi, že sa tu začala debata o tomto. Hovoríme už od samého začiatku, že sa musíme pozerať na obe strany minci, mince, takže máme výhody, keď ide o obmedzenia a výhodou by bolo e, preveriť tento nástroj v rámci takého obmedzeného rozsahu, lebo je to veľmi nové, niečo veľmi nové v Európe a samozrejme väčšina cezhraničných aktivít sa e, uskutočňuje formou kontraktov na diaľku. Ale musíme sa pozrieť aj na druhú stranu mince. Nechcem povedať, že sú to nevýhody, sú to určité otázky, ktoré musíme objasniť alebo ktoré si vyžadujú väčšiu diskusiu. Ide o akékoľvek obmedzenia. Musíme sa spýtať, že či by to neviedlo k právnej fragmentácii, rozdrobenosti. Z nášho pohľadu používanie rôznych nástrojov na zmluvy na diálku a na podnikateľské činnosti z očí v oči by mohli predstavovať problém, záťaž MSP veľmi často používajú zmluvy na diálku ako doplnkový nástroj k svojim činnosti, k priamej obchodnej činnosti. A my si myslíme, že keď budeme mať dobre pripravené model, vzorové zmluvy pre takéto e, situácie, by sme mohli prekonať problémy, Samozrejme, že takéto modelové zmluvy by mali byť vypracované so účasťou relevantných zúčastnených strán. Vieme, že aj komisia má určitú predstavu a aj tento výbor vyzval komisiu, podporil ju v tom, aby také niečo spravila. Pokiaľ ide o obmedzenie pôsobnosti na zmluvy na diálke, tak sa musíme zamerať aj na smernicu o ochrane práv spotrebiteľa, ktorá je dnes plne harmonizovaná aby sme sa vyhli s metkom na úrovni MSP, je dôležité, aby to, čo už je úplne harmonizované v oblasti práv spotrebiteľa, sa prebralo do tejto smernice bez zmien. My, si, my hovoríme, že to je veľmi dôležitá podmienka, aby tento nástroj mohol fungovať pre MSP. Ďalej by som chcela sa zamyslieť nad otázkou opravných prostriedkov. To je veľmi dôležitá téma pre podniky, najmä pre MSP. Máme taký pocit, že výbor a spravodajci pochopili, že máme vážne obavy v tejto súvislosti a aby sa tieto obavy vyriešili, sa predložili tri riešenia. Chcela by som sa teraz zamerať veľmi stručne na tieto tri riešenia. Prvé riešenie by zaviedlo lehotu 6 mesiacov potom, ako uplynu, prešlo riziko na kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty e, musí kupujúci akceptovať opravu. 6 mesiacov je podľa nás dlhá doba a právo prechádzajúceho na nápravu má byť vždy prvý opravný prostriedok, inak to nie je možné. Potom druhé riešenie, ktoré sme navrhovali, hovorí, že druhé navrhované riešenie je, že spotrebiteľ musí uznámiť ukončenie v primeranom čase, v prvo, hneď ako si uvedomí, že vec nefunguje a potom sa toto právo stratí a spotrebiteľ má nárok len na opravu alebo náhradu. Nás tu trápi vyjadrenie primeraný čas, reasonable time. Chceli by sme to mať spresnené. Hovoríme o dvoch rokoch, o šiestich mesiacoch. Myslíme si, že to musí byť spresnené. A tu by som sa chcela ešte vyjadriť k pozmenujúcemu návrhu 150, ktorý súvisí s týmto druhým riešením predloženým v návrhu správy. Podľa pozmenujúceho návrhu 150 oznámenie o ukončení musí byť poskytnuté v primeranom čase od doby, keď vzniklo právo. V pôvodnom návrhu komisie v článku 199 odsek 1 sa uvažuje tak, že keď by už kupujúci si mohol uvedomiť nefungovanie, to, že je východiskový bod. Ale bod stop, pozmeňujúci návrh 150 obmenuj, obmedzuje len na prípady medzi podnikmi. My si myslíme, že je oveľa lepšie to obmedziť na prípady medzi podnikmi. Na jednej strane máme podniky a MSP s právami a povinnosťami, ale máme aj primeraných spotrebiteľov s právami a povinnosťami. A tu by som chcela upozorniť na diskusiu na poslednom rokovaní výboru. Pravdepodobne to nebolo tu, ale vtedy, keď sa prezentoval návrh správy, v tom vý... na tom zasadnutí vznikol zlý obraz, že MSP podniky tu boli nesprávne interpretované, ako keby sa im ako keby im nezáležalo na ochrane spotrebiteľa čo si myslíme, že je skreslený obraz. Je to veľmi nebezpečné takto uvažovať. Malé a stredné podniky majú na srdci aj ochranu spotrebiteľa, pretože žijú zo svojho renome. Len dobré, dôveryhodné služby a dobré kontakty s klientom umožňujú ich prežitie a umožňujú pokračovanie v ich podnikateľskej činnosti a súťažiť s nadnárodnými spoločnosťami. Myslíme si, že je veľmi nebezpečné povedať, že keď 50 všetkých MSP sú jednoosobové podniky a my vieme, aké veľké percento prepravujú MSP. V, v priemere má európsky MSP 6 zamestnancov a ľudia v týchto firmách sú tiež zamestnanci ale ne, a mohli by mať neprimerane vysokú ochranu spotrebiteľa, ale na druhej strane by sme im brali príjem a spôsobovali ďalšie navyše náklady v týchto podnikoch, tak si myslíme, že ich pripravíme o prácu. A preto by sme chceli požiadať, aby sa pozeralo na realitu v tejto súvislosti objektívne. Potom to tretie riešenie, ktoré sa navrhovalo, to je, že spotrebiteľ musí zaplatiť za použitie v tom prípade, kde ukončí zmluvu tak by sme chceli upozorniť výbor a parlament, aby nesledovali toto riešenie. Myslíme si, že toto riešenie by vyvolalo ešte viac otázok než riešení. Napríklad, kto bude počítať tie platby, alebo najproblematickejším bodom je, že čo sa stane, ak spotrebiteľ zapla- e, odmietne zaplatiť. Naše skúsenosti ukazujú, že podniky nepôjdu na súdy, nebudú si tam vynúcovať platbu a už máme veľké problémy aj teraz získať platby. Takže na záver, vo všeobecnosti môžeme povedať, že tie prvé dve riešenia sú dobrým základom pre diskusiu, ale musím povedať, že stále si myslíme, že najlepšie riešenie je to, ktoré momentálne platí v smernici o predaji tovarov. Potom sme pozvaní, aj, boli sme pozvaní na seminár tohto výboru, mali sme aj pripravené e, vystúpenie a to, čo sme tam povedali, platí. Pripravili sme aj zoznam pozmenujúcich návrhov, ktorý vítame. To ešte nie je vyčerpávajúci zoznam. Chcem povedať len toľko, niektoro príkladov, napríklad e, pozmenujúci návrh 117 a 171, ktoré, e, ktoré vítame. Potom máme aj určité obavy ktoré sa týkajú niektorých pozmenujúcich návrhov, ale to, čo som tu povedala, budete mať na webovej stránke, môžete si to podrobne pozrieť. Takže ja by som tu teraz skončila a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pani Pachl. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo za to, že ste pozvali BEUK na toto dôležité vypočutie. Rada by som sa dotkla najdôležitejších záležitostí z hľadiska spotrebiteľa. Bohužiaľ, asi nebude možné celkom dobre čítať diapozitívy, pretože sú graficky neviditeľné takmer. Takže sa budete musieť spolahnuť na to, čo hovorím. Budem hovoriť o rozsahu ktorý pokrýva len e, predaj na diálku, potom sú to alternatívy, alternatívne pozmience návrhy, ktoré sa týkajú zníženia spotrebiteľských e, práv s otazníkom a potom po tretie, čo je dopad e, pozmiecich návrhov, ktoré, ktoré sa týkajú kontraktov s digitálnym obsahom a pokusom zaradiť cloud computing do tejto právnej normy. A potom posledná vec, či sa kúpne právo pokúsi splniť svoje ciele tým, že bude podporovať elektronické obchodovanie medzi e, spotrebiteľmi a zákazníkmi cezhranične. Čo sa týka predaja na diálku, tento diapozitív sa nazýva Ako zvýšiť fragmentáciu, ak máme e, kúpne právo, ktoré neurobí rozdiel, nerobí rozdiel medzi domácimi kontraktami a cezhraničnými a navyše existuje fragmentácia medzi online a offline kontraktmi, tak potom e, obmedzenie rozsahu pôsobnosti v tomto zmysle bude znamenať a bude zdôrazňovať duplicitu Európsko-únijnej legislatívy, ktoré už teraz e, máme k dispozícii. Napríklad je to spotrebiteľská smernica. Polovica z nej tvorí e, legislatíva k predaja na diel, predaju na diaľku alebo cezhraničnému predaju a príde do platnosti už na začiatku budúceho roku. Takže čo sa týka kontraktov predaja na diaľku, je tu právo stiahnuť takýto kontrakt, je tu, e, sú to pravidlá plnenia, potom sú tu závery, riešenia pre, pre internet a presúvanie rizika z kontraktov týkajúcich sa predaja na diálku. Všetko toto nedávno e, parlament a rada prijali a je to plne harmonizujúca smernica. To znamená, že už fragmentácia e, medzi rozličnými zákonmi členských štátov nebude. Druhá vec, ktorú, ktorú chcem zdôrazniť, to je ešte metúcejšie, keby sme mali takéto dva systémy, pretože sú tu zásadne odlišné práva pre kontrakty online ako pre kontrakty offline. A tieto práva e, pokrývajú takú oblasť, kde sa to naozaj nedá prijať. Neexistujú argumenty, pretože predajná metóda to neumožňuje napríklad, keď je právo stiahnuť kontrakt. Samozrejme, že to je špecifikum, ktoré sa týka len predaja na diaľku, ale potom, ak je e, ak sú rozličné pravidlá pre právne záruky, to naozaj nie je odôvodnené, pretože to nesúvisí s typom predaja. Napríklad nemecký spotrebiteľ, ktorý má teraz dvojročnú lehotu na svoje záručné práva a nemá povinnosť e, notifikovať, upovedomovať Tento istý nemecký spotrebiteľ bude mať 6 ročnú lehotu a potrebu upovedomovať alebo povinnosť upovedomovať, takže to sú dve, dvo, dva rôzne súbory pravidel, to bude podkopávať dôveru spotrebiteľov a môže sa stať, že e, toto kúpne právo bude diskriminačné, pretože potom tí, ktorí dávajú prednosť kamenným obchodom, E, sa napokon rozhodnú e, nakupovať, nenakupovať doma, pretože im umožní elektronické právo lepšie podmienky pre obchodovanie, ako keď nakupujú v kamenných obchodoch doma. To môže byť, to môže byť diskriminačné. Potom ďalšia vec, e, komplexnosť a právna neistota sa zvýši. Máme tu dva, dve rozličné súbory pravidiel, kontrakty online, konflikty offline potom tie, čo sa týkajú spoločného európskeho kúpneho práva, tie, čo sa netýkajú spoločného európskeho kúpneho práva a potom ešte celé legislatívy domáce, vnútroštátne. Takže sa to všetko celé skomplikuje a to asi by sme nechceli dosiahnuť. Nikto z nás. Čo sa týka e, znevýhodnení pri konkurencii, myslím si, že takéto znevýhodnenia e, budú aj pre offline, aj pre online, pretože firmy jednoducho sa budú potýkať s dodatočnou vrstvou komplikácií pri e, spracovávaní požiadaviek klientov. A myslím si, že som poslala svoje poznámky a môžete túto tabulku nájsť aj na web stránke. Na ľavej strane máte rozličné strany, zmluv, zmluvné strany a na pravej strane som indikovala, čo už pre tieto strany špecifická legislatíva prináša alebo spotrebiteľská legislatíva prináša. Tie modré časti už sú pokryté e, s kúpnym právom, červené sú e, tie, ktoré si myslíme, že vôbec ich netreba pre cezhraničný predaj, pretože sa tu pozrieme na vec z takého hľadiska, akú harmonizáciu treba podporovať elektronické obchodovanie na vnútroeurópskom trhu a Naozaj potrebujeme len také opravné prostriedky, ktoré sú pre digitálny kontent, obsah, a to som dala do zelených eh, počiarknutí. Myslím si, že harmonizácia by mala byť skutočná a nie len voliteľná, pretože firmy naozaj obchodujú na, v realite a potrebujú hm, právnu bázu, na ktorú sa môžu spolahnuť. Ďalšia téma, eh, eh, pozmenujúce návrhy, ktoré znižujú práva spotrebiteľov. Tu navrhujeme tri alternatívy. Alternatíva 1. Práva predávajúceho by e, na opravný prostriedok po 6 mesiacoch. Tu máme problém, pretože samozrejme, že to je zníženie e, počtu mesiacov alebo lehoty. Táto lehota oprav, na opravný prostriedok funguje úplne inak. Nie predávajúci, ale kupujúci. do terasy mohol uplatniť túto lehotu 6 mesiacov a teraz tu máme predávajúceho, ktorý sa bude domáhať opravného prostriedku. Takisto tu, tu prichádza k zníženiu práv spotrebiteľov z tretich krajín, ktorí napríklad Portugalsko alebo Slovinsko, budú mať s tým problémy. Alternatíva číslo 2 nie je právo na ukončenie e, dohody alebo kontraktu, ak spotrebiteľ neupovedomí príslušné orgány. Mnohí spotrebitelia nevedia, že existuje povinnosť upovedomiť príslušné orgány, napríklad keď ide o nekonformitu, pretože súčasné aký súčasná európska legislatíva nepozná takéto opatrenie, takže pre mnohých to bude veľmi nové opatrenia. Nemyslíme si, že to je nevyhnutné, pretože spotrebitelia tak či tak, len čo zistia nejaký problém, sa obratia na obchodníka. Takisto by bolo problematické, ak by sme znížili ochranu spotrebiteľov v niektorých krajinách. Napríklad vo Veľkej Británii alternatíva číslo 3, povinnosť spotrebiteľa platiť za použitie, to je horšie ako v doterajšej aky. Znamenalo by to automatický nárok, ktorý možno vzniesť na akýkoľvek druh ukončenia kontraktu a to je neakceptovateľné. Čo je dôležité v tomto kontexte je, že všetky tieto alternatívy, ktoré sú na stole, treba zvážiť v celkovom kontexte navrhovaných pozmeňujúcich návrhov. Máme tu ďalší pozmeňujúci návrh, 185, ktorý dáva firme právo narokovať si odškodné za zhoršenie. Spolu s alternatívami 1 a 2, 185 a s článkom 174, ak to skombinujeme v pôvodnom návrhu, Vidíme to aj v alternatíve 3, a teraz už e, sa blížim k záveru. Záver je, že právo na ukončenie kontraktu nemá žiadnu praktickú signifikanciu už viac pre spotrebiteľa, pretože v každom prípade tu bude toľko možností pre predávajúceho, ktorý môže požiadať o odškodnenie za zhoršenie, tak, že spotrebiteľ nikdy sa nedomôže. môže svojho práva ukončiť kontrakt, takže si nemyslíme, že by to bol veľmi dobrý krok vpred. Ešte stručne k digitálnemu obsahu a k cloud computingu. Máme tu pozmeňujúce návrhy, ktoré som rozdielil troch kategórií. Opravné prostriedky pre nepeňažný non-Monterey, pardon, non-Monterey o digitálny obsah. Je to problematickejšie, pretože ak hmotné tovary možno vrátiť len vtedy, keď je zapečatený obal, ale samozrejme, že spotrebiteľ nájde defekt až keď odbalí obal, takže sa zdá, že toto nebude dobre fungovať. Ja sa veľmi ponáhľam, pretože už e, mi končí čas. Potom tu máme e, 78, k tej by som povedala, že zaradenie cloud computingu je problematické, pretože táto situácia zvyšuje právnu neistotu. Zatiaľ nebolo celkom jasné, koľko bude spoločné európske kúpne právo využívať, nakoľko bude využívať cloud computing. E, vec digitálneho obsahu sa trošku líši, pretože v spotrebiteľskej smernici a o smernici o právach spotrebiteľov je úplne iná definícia presne k tej istej veci digitálneho obsahu a teraz dokonca sa tu zavádza aj cloud computing ako úsovstiažnená služba, čiže nevieme, či služby cloud computingu budú potom pokryté touto právnou normou. A komisia oznámila, že ešte ďalší dodatočný nástroj bude existovať pre cloud computer, samozrejme, že to pridáva ďalšiu vrstvu komplikácií celého režimu a spravovania digitálneho obsahu, čiže opäť sa to nezdá byť veľmi dobrý nápad. Povedala som viac menej všetko, čo som chcela povedať v nasledujúcom diapozitíve. Iba by som dodala vo všeobecnosti, že digitálny obsah je čosi, čo potrebujeme viac harmonizovať Máme tu opatrenia ďalšie k digitálnemu obsahu a takisto pre spotrebiteľov by to malo byť iba voliteľné. Myslíme si, že EÚ a parlament by mali mať povinnosť chrániť všetkých spotrebiteľov vo vzťahu ku kontraktom, k obchodným dohodám, ku kúpnym dohodám a čoraz viac používaným elektronickým kontraktom. A nemalo by to byť iba voliteľné, kedy si firmy môžu vybrať predávajúci si môžu vybrať, z akých možností, alebo akú možnosť chcú z tých ponúkaných možností. Podpora elektronického obchodovania by bola lepšia, ak by sa navrhované pozmeňujúce návrhy e, uplatnili. Naša odpoveď na túto otázku znie nie, pretože celkovo to, čo e, už je v súčasnej legislatíve pre spotrebiteľov, dostáva v platnosti. Naše odporúčania som zosumarizovala Chcem ešte dodať, že ak by sa prijali tieto pozmeňujúce návrhy, zvýši sa pravdepodobnosť, že spotrebitelia z tretích krajín budú na tom horšie, keď bude existovať spoločné európske kúpené právo s pozmeňujúcimi návrhmi v porovnaní s pôvodným návrhom komisie, pretože sa tu budú prekryvať viaceré právne normy. Nie je to celkovo zlepšenie. Chceme zmodernizovať kúpne právo a práva spotrebiteľov, ale zatiaľ v tradičnej harmonizácii je to veľmi dobre upravené, je to veľmi dobrý nástroj. A ešte chcem povedať e, offline a online. Rozličné úpravy e, vytvárajú rozdrobenosť, väčšie, väčšiu fragmentáciu a aj existencia toľkých alternatív e, roztriešťuje trh slušné hodnotenie dopadu by bolo naozaj vhodné, aby sa zistilo, či rozsah pôsobnosti by sa nemal náhodou obmedziť iba na online predaj, komisia to takto neformulovala v pôvodnom návrhu a namiesto v tomto voliteľnom režime si myslím, že skutočnými prekážkami v obchodovaní sú skôr režimy autorských práv, platobné nástroje, dodávka, e, dodávanie e, tovarov a už sú opatrenia, na ktorých sa pracuje, aby sa zlepšili tieto opatrenie, takže kým tieto alternatívne nástroje nastavíme, mali by sme si veci preveriť. BEUK sa venuje týmto veciam, venuje sa súčasným problémom a veľmi dôležitá vec na záver, zmiešaná harmonizácia tiež má svoju hodnotu a myslíme si, že ako ďalší krok e, by bolo vhodné zrevidovanie smernice o spotrebiteľských právach, čím by sa dodala pridaná hodnota pre všetkých spotrebiteľov. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Oder Herr, als nächstes haben wir Herrn Leon Möll. Ďakujem. A teraz pán Leon Mühlenberg z e-commerce. My sme radi, že tu sa môžeme vyjadriť k návrhu e, návrhu smernice o spoločnom európskom kúpnom práve. Nemáme tu zabezpečené holandské tlmočenie, tak e, budem hovoriť po anglicky. Dúfal som, že budem môcť hovoriť po holandsky. Kto sme? My sme e-commerce Európa a zastupujeme firmy, ktoré pracujú alebo majú dočinenia s európskym kúpnym právom. My robíme tie cezhraničné internetové aktivity Zastupujeme približne 4 tisíc firiem, ktoré pracujú v e-obchode. E-commerce mal minulý rok obrad viac ako 300 miliard a vidíme tu obrovský rast, vyše 20 aj minulý rok napriek finančnej kríze. A myslíme si, že potrebujeme dobrý systém, aby sme mohli realizovať naše cezhraničné aktivity. čo pomôže e, obchodníkom na sieti predávať. Myslíme si, že harmonizácia predpisov by bolo to najlepšie. Ak budú pravidla všade rovnaké, nemusíte si robiť starosti o rôznych opravných prostriedkoch, rôznych právnych predpisoch a podobne, pretože to poznáte z domu. My dávame prednosť harmonizovaným právnym úpravám v celej Európe pre elektronické zmluvy a cezhraničné zmluvy. Potom si myslíme, že najviac problémov vidíme nie v oblasti právnych problémov, ale v platbách, v logistike, v službách starostlivosti o zákazníka, v iných jazykoch, v nedostatku rôznych ďalších systémov. Jeden z našich najvyšších problémov, ktorý vidíme, je to, ako všade v Európe každý predáva online. A ešte stále je tu veľký priestor na rast. A myslíme si, že keď bude cezhraničný webový preja, predaj uľahčený, tak to bude len v prospech týchto čísiel a viac sa bude predávať online a cez hranice. Čo je problémom v elektronickom cezhraničnom obdo, e, obchode? Sú to tie e, vnútroštátne predpisy, ktoré nie sú harmonizované v oblasti predaja tovaru a záruk, nespravodlivé zmluvné podmienky a nejasnosť toho, čo znamená Rím 1 a 2. RIM 1 hovorí, že si smiete zvoliť vlastný platný e, právny režim. A potom sa ďalej hovorí o povinných právach spotrebiteľa doma. My sme pripravení, ale my nevieme, čo si myslia spotrebiteľské organizácie, lebo vnútroštátne národné orgány na ochranu spotrebiteľa e, maj, e, prenasledujú alebo súdia pre, e, predávajúcich cez internet, ktorí nesplňajú vnútroštátne predpisy. Cezhraničný predaj elektronicky cez hranice je iný ako daňové systémy alebo televízne systémy a podobne. Takže ako im pomôcť? Najprv treba harmonizovať pravidlá. Keď harmonizujete pravidlá, nepotrebujete výber podľa Rímu a práva Rím sú také isté ako v cudzine aj pre cezhraničné, aj pre vnútroštátne predaje vidíme, že v roku 2013 riaditeľstvo pre spotrebiteľ, práva spotrebiteľov vypráva maximálne harmonizovaný európsky trh pre predaj na diálku. A tu hovoríme len o elektronickom obchode, kde existuje obmedzená potreba harmonizácie pravidiel. Hlavný problém, alebo to, o čom za, na čom záleží, je primeraná lehota na stiahnutie. Kto zaplatí náklady na poslanie späť? Kedy to musíme poslať späť? Dokedy môžete e, zrušiť zmluvu a podobne? To sú tie najväčšie problémy, ktoré máme pri cisraničnom obchode. V tejto smernici o práve spotrebiteľách je to už riešená a bude platiť v celej Európe čoskoro. Takže v tejto oblasti nepotrebujeme ďalšiu harmonizáciu alebo nejaký dobrovoľný nástroj, ktorý si môžeme vybrať. Problém, ktorý ešte máme, sa týka doby záruky a opravných prostriedkov a nekonformnosti. Keď e, dojde k nesplneniu očakávania alebo keď je tu nesúlad, aké opravné prostriedky máte. Takže my chceme mať záručnú lehotu rovnako v Európe, primeranú ochranu a chceme mať veľmi jasne uvedené opravné prostriedky a nonkonformitu. Určite sa budú uvádzať aj nové platobné systémy, ale ako vidíte, máme jednotný európsky platobný priestor, čo už lieši veľa pri platbách a dochádza k liberalizácii poštových služieb, čo tiež umožňuje, alebo je to nový impuls pre cezhraničný obchod. A sú tu aj iniciatívy aj v oblasti ODR, ADR, čo nám umožňuje pracovať lepšie cezhranične. Takže je správnym riešením spoločné európske kúpne právo? Poprvé vidíme, že má obmedzenú pôsobnosť. Týka sa len predaja tovarov a digitálneho obsahu a súvisiacich služieb, príbuzných služieb. A my si myslíme, že cezhraničný e-obchod, ale celý e-obchod sa týka nielen predaja tovaru, týka sa vo veľkej miere aj služieb a vo veľkej miere aj zmiešaných kontraktov, ktoré sú z časti služby a z časti predaj tovaru. Napríklad kúpite si mobilný telefón, za paušálne predplatné je práve takýto príklad zmiešanej zmluvy. Ako vidíme tu, tak neposkytuje to, tak ako je to v smernici o e, ochrane práv spotrebiteľa, opravné prostriedky. A v smernici o spotrebiteľoch sa jasne hovorí, že zmluva, ktorá sa týka predaja služieb, sa chápe ako zmluva o predaji tovaru. My to tu tak CESL nemáme. Dá sa to ľahko pochopiť? Nie. Je to veľmi zložitý systém. Ak máte takéto voľby, výbery, ako podnik pre systém. Najprv to musíte preštudovať a zistiť, čo vám to prináša. A je to veľmi zložité ako všetky posledné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. Po druhé, to vytvára dobrovoľný, jednotný, samostatný právny systém v rámci celkového právneho poriadku a určite priebehu času bude mať vlastné pravidlá, pra, vlastný výklad, vytvorí sa právny rámec pre Európu, ktorý bude ešte fragmentovanejší, než by sme chceli mať. Potom je tu nejasný vzťah medzi platným právom a spoločným európskym kúpnym právom, čo hovorí Rím 1 v súvislosti s týmto. Nám to nie je jasné a vidíme ešte stále potrebu voľby platného práva pre tú časť platného vzťahu, na ktorú sa nevzťahuje spoločné európske kúpne právo, Takže vždy budete musieť robiť to, čo robíme stále. Budete si musieť zvoliť platné právo a budete si musieť zvoliť aj dobrovoľný právny systém. A potom vidíme, že zmluvné vzťahy budú čiastočne pokryté platným vnútroštátnym právom a zvoleným spoločným európskym kúpnym právom. Je to flexibilné a dynamické? Máme pochybnosti a je to, alebo je to tak, že spotrebiteľ by chcel viac. A by sa to rozvinulo ďalej. Myslíme si, že to je to, čo sa stane. A pýtame sa, že či tento nástroj spoločného európskeho kupného práva, keď bude raz prijatý, bude pružn, dostatočne pružný a dynamický na to, aby zmenil systém a aby sa dosiahlo plnenie nových pravidiel ochrany spotrebiteľa. Myslíme si, že to nie je veľmi pružný a dynamický nástroj. Ľahko sa uplatňuje. Samozrejme, že keď firma ho chce uplatňovať, tak to musí byť ľahké. A musí to byť ľahké nielen pre firmu, ale aj pre spotrebiteľa. Poprvé, keď si, roz, keď si vyberieme tento spoločný na európske kupné právo, tak máme veľa informačných povinností musíme, musia mať formu štandardnej matrice podľa pravidiel spoločného európskeho kúpneho práva. Musíme žiadať o explicitný súhlas pre uplatňovanie SSL, Takže vlastne musíme žiadať dvojitý súhlas a my nechceme žiadať znovu a znovu od spotrebiteľa súhlas preto, aby sme mohli niečo urobiť. Pretože čím viacej musí spotrebiteľ e, krokov spraviť, tým rýchlejšie opustí našu stránku a pôjde kupovať inde. Takže my chceme, aby to bolo čo najľahšie, najjednoduchšie. A myslíme si, že žiadať o dvojitý súhlas nie je veľmi ľahké. Najprv žiadate o súhlas pre zmluvu ktorá a potom potrebujete ešte explicitný súhlas pre uplatnenie SESL a to musí byť e, potvrdené a všetko stojí peniaze. Každé kroky, ktoré musíme urobiť, nás stoja peniaze, ktoré nakoniec musí zaplatiť spotrebiteľ. Vždy spotrebiteľ zaplatí účet a čo ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s uplatňovaním SESL, tak je to pre nás problém, pretože my ako predávajúci chceme predávať, my nechceme ani povedať, že neakceptujeme SESL. My chceme podnikať a chceme predávať. Chceme predávať aj tým klientom, ktorí neakceptujú SESL. Takže musíme vytvoriť dva režimy. Jeden režim pre spotrebiteľov, ktorí akceptujú SESL a druhý pre spotrebiteľov, ktorí ho neakceptujú. Pretože my si myslíme, že ich nemôžeme nútiť, aby ho akceptovali. Takže budeme sa musieť rozhodnúť pre dva rôzne systémy a tá voľba je jednoduchá. Vybereme si len jeden a to je ten starý systém, ktorý poznáme. Rím 1, tak si vybereme naše vlastné práva a povieme spotrebiteľovi, ak máš viac práv v svojej vlastnej krajine, daj nám vedieť a budeme to rešpektovať. My len to chceme v tejto oblasti vedieť že e, orgány na ochranu spotrebiteľa v krajine spotrebiteľa sú tiež spokojné s týmto riešením. Ďalšia otázka pre obchodníkov elektronicky. Ako je presvedčiť spotrebiteľa, že má právo si vybrať SESL? My si myslíme, že Rím 1 im ochraňuje lepšie než SESL platné právo, ktoré sa zvolí, vždy znamená určitú minimálnu úroveň európskeho spotrebiteľského aky. A my nevidíme, že by im SESL dával viac ako tieto minimálne normy e, aky na ochranu spotrebiteľa. Prečo by si mal spotrebiteľ vybrať za takýchto okolností SESL? Máme tu pochybnosti. Nemyslíme si, že vidí e, ten benefit. prináša to riešenie pre hlavné problémy cezhraničného elektronického obchodovania od smernice na ochranu práv spotrebiteľa, ktorá nadobudne účinnosť v polovicky roku 2014, bude väčšina problémov v oblasti e-obchodu vyriešená, pretože budeme mať takmer har- maximálne harmonizované pravidlá, ktoré sa týkajú predaja na diálku. Práva povinnosti, práva na odstúpenie, doba na odstúpenie, povinnosti obchodníka na vrátenie peňazí, keď zákazník odstúpi a podobne. Je tu len veľmi obmedzená potreba harmonizácie v Európe v určitých oblastiach a my si myslíme, že tu ide najmä o problémy DPH a daní, ale to sa tu nerieši. A myslíme si, že je potreba spoločných pravidiel o nekonformnosti a o opravných prostriedkoch a spoločné pravidlo pre zákonnú záručnú lehotu. Napríklad v Holandsku máme záručnú dobu, ktorá závisí od očakávanej životnosti predávaného výrobku. A ja vždy hovorím, že napríklad myčka Níle môže mať až 5 rokov, lebo povedia, alebo 50 rokov povedia, že naše myčky sú také dobré, že vydržia väčšie. Takže v holandskom práve po desiatich rokoch budete mať stále právo na e, opravný prostriedok, na náhradu, ale podľa SESL je to po dvoch rokoch pase. Takže pre mňa ako holandského spotrebiteľa to znamená, že by som nikdy nešiel za európske e, na seslo, pretože takto mám viac z Holandska ako zo seslo. Už sme hovorili o spotrebiteľoch, takže ak e, by som to tak zhrnul, prečo by nebolo dobre plne harmonizovať všetky tieto záruky a opravné prostriedky? Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz pán profesor Klav for Westfalen. Predovšetkým osobná poznámka. Ja tu zastupujem CCB, ale ešte stále e, bohužiaľ nie sme pripravení na to, aby sme si prediskutovali tento dokument. Ja iba všeobecne sa vyjadrím k dokumentu zo septembra, zo 7. septembra, ktorý už bol k dispozícii na webovej stránke. Ja budem pokračovať vo svojej prezentácii v Nemčine. Sú tu tri veci, ktoré by som chcel zdôrazniť. Predovšetkým rozsah pôsobnosti tejto právnej normy a obmedzenia. Ku ktorým um, sa teraz pristúpilo, potom uh, podruhá nová koncepcia Good Fair a Fair Dealing a potom otázka opravných prostriedkov. Pokiaľ ide o odstavec 1, čiže o otázku, e, bolo by dobre, keby sme to obmedzili len na obchod na diálku. Tu si myslím, že by sme mohli rozhodne vychádzať z tohto a je to zmysluplné, že by sme sa mali priblížiť otázke, a vieme, že CESL má mať veľkú, veľký rozsah pôsobnosti, veľmi široký, takže otázka je, že či by nebolo nutné pristúpiť k ďalším analýzam. Pokiaľ je výbor toho názoru, že tu ešte existuje potreba dovyjasňovať tieto veci, tak si myslím, že by sme poprvé si mali položiť tri základné otázky. Poprvé, obmedzenie oblasti pôsobnosti len na obchod na diálku, pokiaľ opustíme túto koncepciu a ja tu budem hovoriť o troch dôležitých aspektoch, tak tu máme otázku, či všetka tá práca, ktorú má výbor ešte pred sebou, či naozaj musí byť eh, prevedená úplne na 100%. Ja si myslím, že áno. Pokiaľ pôjdeme ďalej za obchod na diálku, tak to vyplýva vlastne z článku 5 odsavec 1, malé a. Tam sa totiž to tvrdí, že CESL, pokiaľ sa nebude obmedzovať len na obchod na diálku, tak v tomto prípade, keď samotná zmluva nebola uzavretá pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, teda komunikácie na diálku, nielen elektronické otázky, a to je väčšinou veľká náhoda, že či sa obchod uzavrel pomocou prostriedkov komunikácie na diálku alebo nie. Preto si myslím, že by sme mali tu mať výnimku a to hlavne v oblasti B2B, čiže zmluva medzi obchodníkmi samostý, samotnými. Ak máme nejakú širšiu zmluvu medzi obchodníkmi, ktorá je uzavretá pomocou komunikácie na diálku, tak väčšinou dochádza k tomu, že zmluvné strany nakoniec tú zmluvu dojednajú a podpisujú v tvárov v tvár. Pokiaľ CESL má nedostatky, tak tu sa na tomto mieste úplne prejavia. Ja tu chcem podotknúť, že tieto obrovské chyby CESL, o ktorom sme hovorili, ja ich tu nevidím, to je môj osobný názor, ale potom tu máme článok 6, odstavec 1, pokiaľ budeme mať e, ten, e, to, tú rozšírenú oblasť pôsobnosti, e, tak ja si myslím, že tento prístup je dôležitý, aby bolo ceslo vôbec akceptované. A to hlavne kvôli tomu, že a ide teda o úverové elementy spotrebiteľov, keď e, sa tieto úverové elementy do e, celého vyjednávania o zmluve dodajú. Je to teda potom tá otázka, či to nevedie k tomu, že vlastne SESL bude e, celkové, takže trejka má odsek 6b. Tam sa hovorí, že tam patria všetky prvky iné ako predaj tovarov, to sa týka digitálneho obsahu alebo poskytovania súvisiacich služieb. A aj tu je tá istá otázka. Ja si ale myslím, a to je aj stanovisko CCB k tomuto bodu, že tu sú dva aspekty, ktoré sa musia ďalej rozpracovať. Keď komisia, a pokiaľ komisia bude plniť túto úlohu, pripravovať štandardné zmluvy, tak toto má veľký zjednocujúci účinok a odstraňuje veľké pra e, množstvo praktických problémov to isté platí aj pre komentáre komisie v tejto súvislosti. Uzatváram tento bod a myslím si, že by sme mali vidieť ten aspekt, že tá veľká oblasť SESL sú diaľkové zmluvy, zmluvy na diaľku, ale ja by som bol ambicioznejší že, a myslel si, že to môže mať význam a také je aj naše stanovisko, aby sa E, sme sa vrátili k rozsahu pôsobnosti v článku 5 pôvodne, potom Good Faith and Fair Dealing. Tu mám tri poznámky, ktoré sú podľa mňa rozhodujúce. Poprvé ide o to, že samozrejme musíme zakotviť a vzniká tu aj tá otázka, že či má zmysel mať vymedzenie dobrej vôle a spravodlivého obchodovania obmedziť na to, že základným prvok je zohľadnenie záujmu druhej strany a že potom by sme išli ešte dokonca ďalej a odpovedali na otázku, že vlastne len to zostane ako vola, keď je to pod e, prahom úmyselného poškodenia. Ja si myslím, že tieto dva pojmy e, vlastne k sebe vôbec nepatria good faith and fair dealing na jednej strane a otvorenosť pre záujmy druhej strany na druhej strane a čestnosť e, vôbec nehrajú s tým e, nezneužívanie práv. To vôbec nedáva zmysel. Po druhé, potom ešte druhý aspekt je, že tu máme určité vplývanie na celý obsah kontroly. Článok 8 83 a 86 sú tie články, o ktoré tu ide. E, chcem povedať, že táto zmena, e, good face a fair dealings, takáto zmena v jej vymedzeniach by mohla byť vhodná e, respektíve by mohla mať vplyv na článok 83, to znamená aj na oblasť kontroly, obsahu kontroly. Tam sa nehovorí o zneužívaní práv. Norma je jasná, štandard je jasný. Máme aj mnoho judikatúry Európskeho súdneho dvora a znamená to, že tu si musíme položiť tú otázku, či sa tým neporušuje Rím 1, zásadne neporušuje Rím 1, lebo ich ideme veľmi ďaleko, je zjavné, že toto rozšírenie definície sa získalo odpovedou na otázku, že sa nemá brániť jednej strane hajiť svoje vlastné záujmy v oblasti B2B, teda medzipodnikovej. Ale rozhodujúci bod nie je sledovanie všeobecne záujmov, pokiaľ ide o cenu a výkon, plnenie. Rozhodujúci bod je v tom, že kolektív, to znamená e, zohľadnenie záujmov druhej strany, slúži tomu, aby sa rozsah pôsobnosti súdnej kontroly obsahu zmluvných e, ustanovení B2B zachytil. To znamená, že tu treba zohľad, že jedna strana musí zohľadniť, musí zohľadniť potreby druhej strany, lebo je tá strana, ktorá má e, slobodu e, tvorenia zmluvy a druhá strana je obmedzená len na akceptovanie zmluvy. A ak to takto chápeme, tak nie je akceptovateľné urobiť ďalší krok, a to znamená v článku 86 potom hovoriť o dobrej osvedčenej obchodnej praxi a nahradiť to zvyčajnej obchodnou, zvyčajnou obchodnou prasbou. Zoberme si napríklad ustanovenie o e, záručnej dobe vo veľkej e, zmluvnej v zmluve o kúpe. A do akej zmiery to bude customary, teda zvykové? Ako sa to obmedzí? Je to potom aj EOEPSO spravodlivé? A vidíme, že tá miera spravodlivosti v SESL v článku, je zakotvená v článku 80. Ten hovorí, že e, skúška spravodlivosti sa nerobí vtedy, ak sa používajú pravidla SESL. Takže ak je toto parameter, tak potom samozrejme to ďalšia otázka, ktorá tu vzniká je, čo je customery, faktický dátum a faktické dátumy nikdy v našom právnom poriadku nemali tú silu zásadné argumenty o spravodlivosti prevalcovať. To by bolo niečo celkom nové. Ten tretí aspekt, a ten sa mi zdá veľmi rozhodujúci, je, že právna kontrola na základe článku 86 nie je nič iné ako e, vlastne vplyv smernici o e, dlhších lehotách splatnosti. Ale ak tam je uvedená osvedčená obchodná prax a zákaz nespravodlivosti, je napísané, že sa hrubo odchyluje od dobrej vôle a osvedčenej obchodnej praxi, tak je to úplne jasné prečo by sa malo pri platobných podmienkach používať niečo iné ako pri iných zmluvných podmienkach. Prečo? Po druhé, smernica o omeškaniach, omeškaných platbách platí aj na to, čo je v článku 7, kde majú strany tú možnosť vplývať na, e, na formulovanie zmluvy a keď to urobila v rámci smernice o tých platbách, tak potom článok 7 je vlastne blokádou pre príliš dlhé e, platobné lehoty. Takže tu sa obmedzuje individuálne práve na tvorbu zmluvy. A ak si pozrieme článok v SESL, ktorý sa týmto zaoberá a má takýto absurdný výsledok, a síce, že mierka pre individuálnu kontrolu, kontrolu platobných podmienok je prísnejšia v smernici o platbách než v článku 86. Takže tam, kde, je, kde máme judikatúru, modelové pravidla komisie, kde dochádza k zjednodušeniu, tak potom toto je ten najväčší zjednodušujúci proces, ktorý vieme. Všetko zjednocovanie procesu e, potom by inak nepomohlo. A posledná poznámka, to bude veľmi stručné. Ide o opravné prostriedky a ja si myslím, že článok 2 to má význam. Ide o to, aby raz niekedy prišla nejaká správa, že sa našla chyba a že preto uplatňujete svoje práva. To si myslím, že to je normálne na situácia pri spotrebiteľskej ochrane a to je úplne jasné, je to určitý spôsob, ako dosiahnuť právnu istotu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. Uh, Graf Westfalen a teraz profesor Bíly. Dobré ráno, veľmi pekne vám ďakujem, že mám príležitosť vyjadriť sa k tomuto návrhu. Vítam tento návrh a hovorím tu ako člen odbornej skupiny, ktorá vyprodukovala štúdiu uskutočniteľnosti a ktorá teraz pracuje na komentári k SESL, o ktoré, o ktoré požiadali spravodajcovia. Myslím si, že by e, SESL malo byť na osuch spotrebiteľov a takisto B2B situácie, najmä MSP. Nie len preto, že sa tu poskytne e, jednotný súbor pravidel, ale aj ochrana, ktorá zatiaľ, ktorú zatiaľ neposkytuje Viedenský dohovor o medzinárodnom predaji ani vnútroštátne zákony, konkrétne keď ide o nespravodlivé podmienky, keď je o povinnosť o odhaliť isté fakty alebo článok o dobrej viere, ktorý chýba v mnohých právnych systémoch. Mám tu mnohé reakcie. Je pravda, že súčasný uh, návrh má v sebe zabudované isté problémy. Ja vo všeobecnosti vítam návrhy spravodajcov. Vidím e, ťažkosti s niektorými návrhmi. Niektoré sú možno myslené dobre, ale sú napriek tomu chybou. Ja v dvoch písomných odpovediach som poskytol všeobecné názory a takisto e, anotovanú verziu návrhu správy. Dúfam, že to je k dispozícii. Európsky inštitút pre právo sa tiež zapojil do veci a ja súhlasím so všetkým, čo v časti A napísal LLI, ale dúfam, že v budúcnosti pri legislatívnych návrhoch bude možné, eh, aby ELI pripomienkovali eh, skôr, v skorších fázach akýkoľvek text. Myslím si, že by to bolo všetkým prospešné. Prechádzame k jadru veci. Najprv budem hovoriť o dohodách na diaľku, zmluvách na diaľku. Myslím si, že síce je e, CESL, naj, CESL najdvo, najlepším nástrojom pre kontrakty na diaľku, ale nie Obmedzoval by som to len na kontrakty na diaľku. Myslím si, že tu máme problém s rozsahom pôsobnosti a to by viedlo k e, zmetku. Myslím si, že jednotlivé zmluvné strany by mohli si vybrať CESL, ak by si chceli ho vybrať. A ja by som chcel teraz jednu po druhej e, okomentovať isté hlavné body. Čo sa týka spravodlivého obchodovania alebo spravodlivého prístupu pri predaji a e, kúpe, e, prístup, kedy jednoducho dobrá viera znamená prístup, ktorý je v angličtine nazvaný shield only, nestačí. Myslím si, že by bol lepší tento prístup shield only. To, čo sa navrhuje, nestačí. A myslím si, že definícia e, good faith a fair dealing, ktorá je v pozmeňujúcom návrhu 35, e, je príliš úzka. Konkrétne e, je tu odkaz na zneužívanie práv, je to nebezpečný odkaz. Navrhuje totiž, že pre mnohých ľudí tým sa zdá, že keby bol nedostatok dobrej viery a spravodlivého zaobchádzania pri kúpe a predaji, to by nestačilo, pretože tu niekedy ide aj o ľahostajnosť alebo nedbanlivosť. Pôvodný koncept navrhuje, aby CESL nevyžadoval od žiadnej firmy, aby dávala do popredia záujmy inej strany. My tomu hovoríme v angličtine fiduciárna povinnosť Vyžaduje sa tu niečo iné, aby jedno, jedna strana zvážila, rozumne zvážila záujmy strany druhej pri zmluve. Ja tu súhlasím s kolegom eh, Westfalenom, že toto je ten test, ten lakmusový papier, ktorý by sa mal používať na to, keď sa posudzuje, či nejaká dohoda je spravodlivá, férová alebo nie. Chcel by som sa teraz vyjadriť k 126, kde spravodajca navrhuje, že, pravdakine navrhuje, že je tu istá povinnosť e, upovedomiť o podmienkach predaja a že sa to nemá aplikovať na B2B situáciu. Podľa mňa, pán predseda, by to bola veľká chyba, pretože dokonca aj v kontraktoch v situácii B2B by mala panovať transparentnosť. Každý obchodník v zmluve, ktorá je medzi B a B, medzi firmami, by mal mala posúdiť, čo ponúka druhá strana v kontrakte, čiže tento článok by mal byť ponechaný vo svojom všeobecnom znení. Ak môžem, pán predsedajúci, ja by som rád uh, povedal niečo k téme, ktorá sa vynie to, týmto návrhom správy a to kontrakty B2B, tedy medzi firmami, Eh, by sa nemali príliš upravovať, malo by tu byť nechaný priestor na tvrdé vyjednávanie. Ja s tým úplne súhlasím. Je to naozaj pravda, že dokonca aj keď eh, druhá strana je malým alebo stredným podnikom, aj tak by sa malo obchodovať naozaj eh, obchodnícky tvrdo, ale treba rozlišovať medzi spravodlivosťou a férovosťou vo svojej podstate a medzi transparentnosťou, inými slovami procedurálnou férovosťou. Ja viem, čo sú tieto koncepty a súhlasím s nimi, súhlasím s podmienkami, keď som predávajúci alebo kupujúci a keď sa rozhodnem, že budem že príjmem riziko, ktoré s týmto súvisí, tak potom len vo veľmi extrémnych e, podmienkach treba aplikovať CESL. Ale CESL vždy trvá na transparentnosti. Raz známy anglický sa povedal, že každá zmluvná strana musí vyložiť karty na stôl stranou hore a nie zakryté. Uh, Takže to znamená, že každý musí vedieť, čo mu druhá strana ponúka, kým príde k podpisu dohody. Ehm, odborníci sa rozhodli prijať taký zdvojený alebo prístup twin, aby transparentnosť bola všeobecne prítomná počas všetkého, ehm, počas rokovania, počas konania. Iba ak sa naozaj e, jeden zo zmluvných, jedna zo zmluvných stran odchýli hrubým spôsobom od prijatých noriem, vtedy by bolo možné e, žiadať opravný prostriedok proti neferovosti predmetnej zmluvy. Vždy teda voláme po transparentnosti, takže článok, e, ktorý mnohí kolegovia si určite uvedomia, že sa podoba inej právnej norme BGB, Vidíme tu, že, citujem, podmienka, ktorá je obsahnutá v štandardných podmienkách jednej strany, by, ktorá by je, bola takej prekvapujúcej povahy, že druhá strana ju neočakáva, sa môže pokladať za neferovú za účely tohto oceku, ja, pokiaľ nebola ex, explicitne akceptovaná touto zmluvnou stranou. To znamená, že každá zo zmluvných strán by mala mať šancu posúdiť, čo sa jej predkladá na podpis. Bohužiaľ, z môjho hľadiska e, v záverečnej verzii CECL sa tento článok nezaradil, neobjavil. Otázka procedurálnej férovosti a podstatnej spravodlivosti e, bol ponechaný na všeobecný článok 86 a nový odkaz bol vložený do článku 86 ktorý sa týka okolností v čase uzatvorenia kontraktu. Ja si myslím, že to bolo na to, aby súd alebo firma upriamila svoju pozornosť na potrebu procedurálnej ferovosti, ale problém je, že základný test oboch typov spravodlivosti podľa článku 86 je taký, že naozaj musí ísť o hrubé odchylenie sa o dobrých komerčných praktík. A podľa mňa, pán predsedajúci, toto nestačí, aby sme zabezpečili procedurálnu spravodlivosť, aby sme zabezpečili transparentnosť. Aké sú riešenia? Sú dve možné riešenia. Jedno, opäť uviesť e, túto klauzulu o prekvapivej podmienke, alebo pozmeniť článok 86 a povedať, že podmienky v situáciách B2B môžu byť neférové preto, že sú netransparentné alebo preto, že v podstate sa hrubo odchyľujú od dobrej praxe, ktorá je zaužívaná pri predaji a kúpe. Takže by tu prichádzalo iba vo veľmi extrémnych okolnostiam k eh, invokovaniu týchto opatrení, pretože by karty boli vyložené na stole svojimi stranami nahor a nie zakryté. Keď ide o situáciu malých a stredných podnikov, ktoré by mali mať najväčšiu osoch z e, CESL, myslím si, že by to bolo prospešné. Prechádzam k opravným prostriedkom. Oceňujem flexibilitu spravodajcov. Chceli preskúmať mnohé alternatívy. Z môjho osobného hľadiska ja by som odporúčal, spravodajcom, aby prijali ten istý prístup ako anglická a škótska komisia, ktorá si urobila prieskum, čo si skutočnosti, v skutočnosti vážia, čo si hodnotia vysoko spotrebitelia a to je okamžitá možnosť ukončiť, ukončiť kontrakt bez toho, že by bolo potrebné uchyliť sa k akémukoľvek opravnému prostriedku a po 30 dňoch od dodávky by takáto možnosť vypršala a až potom, keď nie je možné nahradiť poškodený tovar, potom by sa e, kupujúci mohol obratiť na opravný prostriedok iného druhu a podľa mňa toto je férový prístup. Ďalej tu je kapitola o reštitúciách, je to komplikovaná kapitola, sú, to, sú tu obavy, ako je sformulovaný návrh ale vo svojich všeobecných poznámkach sa tomu budem venovať, pán e, predseda, podrobnejšie. Čo sa týka dodávky digitálneho obsahu, samozrejme súhlasím, že je veľmi dôležité, aby sme mali digitálny obsah v rámci spoločného európskeho kupného práva a minimálna harmonizácia digitálneho obsahu by zastavila to, aby sa obchádzali kontrolné mechanizmy a nepoužívalo sa CESL. S tým súhlasím, ale ak môžem, pán predsedajúci, hlavný problém je chyba pri koncipovaní, kedy sa pri e, dodávaní digitálneho obsahu nemyslelo na povinnosť e, ho, spomenúť nekonformitu. A článok 99.3 uvádza záväzné pravidla pre predaj tovaru, ale definícia hovorí, že tu existujú kontrakty a tieto vylúčujú e, digitálny obsah. Myslím si, že toto by malo byť napravené. Je to len chyba pri koncipovaní. Ďakujem vám za možnosť, že som sa mohol prehovoriť tomuto výboru a vítam návrh správy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi vzácne vstupy, takže teraz by sme začali diskusiu. Chcem sa spýtať, či majú kolegovia, ktorí sú tu prítomní, potrebu položiť otázku pani Gepardová. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za pozvanie e, zúčastniť sa porady tu v právnom výbore. Ide tu o veľmi podstatné veci a mám veľa otázok, ale obmedzím sa len na dve a síce mám tú otázku na našich troch praktikov, pani Klajstovú, Plachlovú a pána Müllenberga, pretože to sú tí ľudia, ktorí musia pracovať s tým právom, ktoré tu vytvoríme. A my musíme mať istotu, že robíme to, čo je aj použiteľné. Takže chcem sa spýtať ešte raz predstaviteľky UEPM, či som to dobre pochopila Povedali ste, a dávam vám pravdu, za pravdu, že že to právo, ktoré je v smernici ochrane práv spotrebiteľa, je úplne harmonizované a že toto by sa nemalo meniť. To súhlasím s vami ale potom ste tu ešte uviedli jednu vetu a povedali ste, že to by malo byť úplne zapracované do zmluvného práva. A tu mám teda túto otázku. Tak ste to mysleli? Možno som to zle rozumela. Máme teda zmluvné právo, ktoré je plne harmonizované. A ak to by sme prebrali ako opcionálne právo, tak je, sa z občného stane vnútroštátne a nie nedosiahneme to, že úplnou harmonizáciou zmluvného práva nebolo by potom rozumné jednoducho vybrať úplne túto časť a nezapracovať to do zmluvného práva? Myslím si, že to je dôležité. A musím povedať, že všetci, čo tu hovorili, hovorili takmer mi od, z duše, keď hovorili, že musíme ísť cestou nejakej takej zacielenej alebo minimálnej harmonizácie, lebo to je tá lepšia cesta. A to je presne aj moja druhá otázka, ktorú mám na pani Pachlovu a pána Millenberga. A to je tá otázka e, štiepenia práva a potom napríklad s príkladmi to ešte raz uviezť, ako to vyzerá ako to vyzerá pri cezhraničnom a necezhraničnom, pri online a offline, aké rôzne možnosti tu vznikajú. Nie som matematička, ale myslím si, že tu je veľký vysoký potenciál právnej neistoty. Možno by ste mohli uvieť niekoľko príkladov, aké rôzne sú dopady. Napríklad to, čo ste vy uviedli, pán Müllenberg, s tou pračkou ktorá podľa holandského práva by mohla pokryť aj celý život spotrebiteľa, čo sa líši od ochrany spotrebiteľa a európskej legislatívy, kde sú dva roky. Takže by bolo zaujímavé vidieť tieto rôzne vplyvy. Ďakujem. Ďakujem. Navrhujem, aby sme aj vzhľadom na čas pozbierali otázky a potom dali príležitosť expertom odpovedať. Pán kolega Majer. Ďakujem. Tieto otázky, ktoré ste položili, by som chcel položiť aj tým ostatným trom. Dobre, sú ešte ďalšie otázky? Luigi? Ja by som chcel sa spýtať expertov, že podľa ich e, stanoviska, či je pravda, že teraz a vzhľadom aj na aplikáciu tohto smernice ohľadom ochrany spotrebiteľov, táto fragmentácia disciplíny nie je príliš vysoká a či nepredstavuje vlastne tú hlavnú prekážku pre rozvoj takýchto aktivít pokiaľ ide o cezhraničný obchod stredných a malých podnikov, ktoré v súčasnosti zatiaľ majú veľmi nízke objemy takéhoto cezhraničného obchodu vzhľadom na veľkosť trhu. A ak je to pravda, ak my v Európskej únie máme toľko smerníc a sme veľmi spokojní, že máme všetky tieto smernice k dispozícii, ktoré sú eh, ktoré chránia v praxi e, všetky tieto práva, tak e, komisia je veľmi unavená z toho, aby vôbec dohliadala na dodržiavanie týchto smerníc, ktoré častokrát nie sú vôbec aplikovateľné v praxi. Ja, jetzt habe ich auch noch eine Frage zum Schluss. Ich meine, das, was ich gehört habe, ist... Ešte mám jednu otázku na záver. To, čo sme počuli, bolo veľmi zaujímavé. Všetko zohľadníme, ale pri jednej veci sa mi zdalo, že hovoríme na základe toho, čo už je niekoľko rokov staré, lebo politika je umenie možného. A samozrejme som za to, aby otázka záruk a tak ďalej bola úplne harmonizovaná. Áno, super, som pri tom. Ale keď ja som pri tom, to nestačí. Nestačí ani keď pán Majer alebo pani Gepardová sú za. Ide o väčšinu v parlamente a v rade a väčšinu organizácií na ochranu spotrebiteľov. A pri smernici o ochrane spotrebiteľov sme mali len čiastočnú harmonizáciu, pretože takýto maximálny súhlas lial a nebola žiadna iná možnosť. Takže nie je tu taká situácia, aby sme povedali, že to, chceme to, čo je najlepšie. Ja to vidím tak ale rád by som počul aj váš názor. Ešte úplnú harmonizáciu podľa mňa ani o 30-40 rokov nedosiahneme. To je ilúzia. Potom je tu tá otázka e, napríklad toho rozsahu pôsobnosti. Samozrejme, že som za to, ale politická realita je taká, že v rade máme aj blokovaciu väčšinu, ktorá je ochotná spolupracovať len keď obmedzíme rozsah pôsobnosti to je znovu tá situácia politiky možného. A existuje vôbec možnosť sa dostať dopredu v tejto oblasti, keď máme akceptovať rozsah pôsobnosti. Je to druhé najlepšie riešenie, ale alternatíva je žiadne riešenie, takže treba to vidieť aj z tohto uhla. A rád by som počul aj to, čo si myslíte, pani kolegyňa Tajn. Poznámka tým istým smerom. Ja som už od začiatku, a to už tu beží niekoľko rokov, som hovorila za obmedzenie na online, lebo som videla problémy, ktoré máme doma v Nemecku, v nemeckom parlamente. Aj pri liberáloch boli tie problémy ešte väčšie ako v iných stranách a preto sa teším, že spravodajcovia tu hovorili o obmedzenej pôsobnosti, i keď aj ja si samozrejme myslím, že by sa to mohlo rozšíriť, ale urobilo sa to len preto, lebo sme videli, aký je veľký odpor. Nemá tu význam teraz podliehať nejakým ilúziám, snom, znovu to otvárať. Odpor je obrovský a musíme sa snažiť presadiť aspoň minimum. Ale že to nie je to práve orechové, tak to vieme. Podporujem to, čo sa práve povedalo. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak potom by som dal slovo expertom. Takže experti, začíname pani St. Pali Kleist a potom prejdeme rad radom. Prosím, keby ste sa eh, keby ste sledovali čas, lebo máme pred sebou ešte bohaté hlasovanie. Ďakujem. Rada by som sa ozvala na otázku pani Kepard, keď hovorila o smernici o právach spotrebiteľa. Bolo to v kontexte možných obmedzení rozsahu pôsobnosti a tam by som chcela povedať, že už od začiatku sme hovorili presne túto istú vec, že plne harmonizované prepojenia na zmluvy na diálku by sa mali prevziať bez akýchkoľvek úprav v tomto nástroji. Je to dôležitá vec pre nás, a preto dúfam, že táto odpoveď bude dostatočná na otázku, ktorá odznela. Ďalšia vec, Nieko otázky ponechám na kolegov. Vyberiem si otázku o právnej fragmentácii, ktorú e, spomenul pán Berlinger. V rozličných smerniciach je táto, toto roztrieštenosť badateľná. Je veľmi dôležité, aby sme mali dobrú implementáciu. Nie je to len o tom, že skoncipujeme my alebo Európsky parlament spolu s ostatnými inštitúciami skoncipujeme nejaké právne normy, či už ide o smernicu, o nariadenie, vždy ju treba v praxi realizovať, implementovať správnym spôsobom, inak budeme čeliť situácii tzv. gold platingu, kedy členské štáty popridávajú iné veci k tejto právnej norme. E, v tejto fáze musíme byť realistickí a žiadať len to, čo je realistické, uskutočniteľné, to, čo je v rámci pôsobnosti možné. Toľko moje poznámky. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Yes, thank you very much for this. Ďakujem pekne za túto zaujímavú a užitočnú otázku a vlastne celé kolo otázok. Najprv pre pani Gebhardt, čo sa týka práv tých, čo podávajú petície. Uh, E, videli ste, že zástupcovia elektronického obchodovania aj spotrebitelia e, sa zhodneme na tom, že hlavný problém, ktorý máme pri elektronickom obchodovaní, je právo stiahnuť dohodu, e, ktoré sa plne rieši harmonizáciou smernice o právach spotrebiteľov. Vo, v mnohých svojich prvkoch sa táto smernica na to odvoláva. A ďalšia vec je tu prekažka správnymi zárukami, s roztrieštenosťou právnych záruk, a to je dôležité pre vnútroeurópsky trh, aby sa to, aby sa to zjednotilo, aj, ale je to veľmi špecifická oblasť práva, takže e, je to ťažká prekážka. Čo sa týka zmetku pri všelijakých rozdieloch medzi situáciou spotrebiteľov v rozličných krajinách, napríklad britský spotrebiteľ má právo odmietnúť tovar, ako už bolo spomenuté, alebo službu, v rámci prvého roka malého tu, ale nie je žiadna platba za použitie. Takýto nárok e, nevznikne, pokiaľ dobre rozumiem svojim kolegom, čiže e, v Británii by e, nemal prečo spotrebiteľ použiť spoločné európske kúpne právo. Spotrebitelia v iných krajinách môžu mať tú istú úroveň ochrany, ak sa uchýlia k iným opravným prostriedkom, ale nikdy sa ne obrátia na spoločné európske kúpne právo, pretože by museli predložiť, e, bremeno dôkazu je na nich, museli predložiť dôkazu a napríklad v Portugalsku to je 2 roky, Takže napríklad naša členská organizácia by poradila portugalskému spotrebiteľovi, aby nepoužil spoločné európske kúpne právo. V Rakúsku je 6 rokov lahota. Znie to veľmi dobre, ale čo sa týka praktickej uplatniteľnosti, takisto to je len 6 mesiacov, takisto ako v národnej legislatíve, aj ako SEZL. Je tu povinnosť upovedomiť e, to. Nevieme, či sa dostane do záverečnej verzie, v závislosti od toho, koľko z alternatív prejde. A pravdepodobne tu bude menej e, priestoru, čo sa týka nespravodlivých e, obchodných podmienok. Je v Rakúsku dokonca už čierny zoznam takýchto ľudí, ktorí neférovo, nespravodlivo skoncipovali kúpne zmluvy. Toľko z našej strany. A to ma teraz privádza k odpovedi pánu e, Berlingerovi. Smernica o ochrane spotrebiteľa. Naša odpoveď je áno, čo sa týka fragmenty, fragmentácie. Stále o tom hovoríme, stále hovoríme o tomto návrhu o spoločnom európskom kúpnej práve tá ešte nefunguje v praxi a už hovoríme o ďalšej právnej norme. Hovoríme tu paralelne o dvoch rôznych právnych normách a naši kolegovia, ktorí vykonávajú aktívne elektronické obchodovanie, upozorňujú na to, že 80 problémov teda okrem digitálneho obsahu a záruk, spočívajú v roztrieštenosti právnych noriem. A čo sa týka plnej harmonizácie, to je odpoveď na ďalšiu otázku, povedali ste, že to je ilúzia. Áno, možno je to veľmi ťažké, ale hlavný problém je v tom, že nie sme e, kreatívni či už komisia, či už inštitúcie v minulosti bolo tvorivejšie, každý hovoril o plnej harmonizácii, každý hovoril o článku 114 zmluvy o fungovaní Európskej únii, kde sa hovorí o približovaní sa práva navzájom k sebe. Čiže aj zmiešaná harmonizácia, tento prístup e, nám umožňuje zmiešané riešenia pre dočasné preklenujúce obdobia. Nemusíme stále e, mať ako základnú možnosť iba plnú harmonizáciu, sú tu aj iné možnosti. Nie, nie je prečo sa nejako veľmi ponáhľať, nie je to nič naliehavé, ale spoločné európske kúpne právo by mohla byť dobrou inšpiráciou. Možno som odpovedala na všetky otázky. A ešte možno jedna vec, možno Rím 1 podľa nášho názoru nie je veľmi jasne tam sformulované, či všetky praktiky sa budú ako, ako si zvolia ľudia v praxi e, riešiť svoje spory, pretože sú tu tieto veľké rozmanité možnosti. Národná legislatíva e, sa aplikuje, pokiaľ bude aspoň na tej istej úrovni ako spoločné európske kúpne právo, tak spotrebiteľ si e, zrejme zvolí vnútroštátnu legislatívu. A čo sa týka firiem, biznisov, tak tí zase nebudú pokrytí. Ďakujem pekne za priestor. Čo sa týka prvej otázky, tam boli nejaké príklady, ako v Holandsku by e, spotrebiteľ mal väčší osoch z holandského systému ako zo spoločného európskeho kúpneho práva. Máme pravidla. Prvé, nemôžete byť zaviazaní, aby ste vopred zaplatili viac ako 50 za tovar predávajúcemu. Toto pravidlo nevidíme v SESL. Druhé, čo máme v Holandsku, je záročná doba nie je obmedzená na dva roky v Holandsku. Môže to byť aj dlhšia, aj, dlhšia, aj eh, kratšia. Ja vždy hovorím, že ako môže jedlo eh, mať za roku 15 rokov a, a domovacie lehoty v Holandsku sú tiež odlišné. treba upovedomiť o nekonformite a nie o období dodávky. Čiže 3 až 5 rokov môže trvať, kým si všimnete, že to, čo ste kúpili, má nejakú nekonformitu a potom už ste v období lehoty troch mesiacov, počas ktorej musíte upovedomiť. A potom obdobie troch rokov začne plynúť až po to, tomto oznámení, kde môžete sa uchyliť k opravným prostriedkom a v praxi ich eh, aplikovať. Keby som bol sudca, v Holandsku, alebo by som radil holandskému spotrebiteľovi pri cezhraničnom transakcii a povedal by som, bože, len nie, spoločné európske kúpne právo, na čo by ste sa naň obracali, dostanete z neho menej, než dostanete, keď sa obratíte na holandský systém. Takže maximálna harmonizácia vo všetkých oblastiach, áno, tu by sme mali radi, radi by sme to videli, možno Politicky to nemusí byť až také priechodné, ale stále hovoríme, že je to slabá poruka. Ako keby sme hrali futbal s kockatou loptou. Kto by chcel hrať futbal s kockatou loptou? Nikto. Ďakujem pekne. Ehm, Rôzne pripomienky, nielen praktickým otázkam, tie neboli na mňa adresované, ale tom, čo povedal pán Berlinge a pán Lene. Som toho názoru poprvé, že by bola pohroma, keby SESL aj v tejto obmedzenej forme sa nestal zákonom. Pretože potom by to bolo tak, že budú ďalšie odvetvové smernice, ktoré musia byť. A dôsledky toho sú také, zrejme vidíme nesúlad vnútroštátnych právnych poriadkov, ktorý by sa zvyšoval a nevideli by sme žiadnu dosiahnutelnú harmonizáciu niekedy v budúcnosti, pretože tie divergencie pokračujú aj preto, že Európsky súdny dvoch odpovedá len na zásadné otázky, nie na podrobné otázky. Po druhé, aj pre ochranu spotrebiteľov považujem za veľkú výhodu, keď komisia vydáva podmienky, ktoré sú potom právne účinné, čisté, očakávať od e, normálneho podniku e, sa nedá. Takže ja si myslím, že ochrana spotrebiteľa nielen SEZO, ale najmä e, harmonizáciou judikatúry sa dosiahne. A to je výhoda pre spotrebiteľa, lebo vie, že má práva, ktoré sú nedotknutelné. Tretí pohľad je, to vyplýva zo skúsenosti s viedenským kúpnym právom. Ukazuje sa stále viac a viac podnikateľskej práci, že viedenské právo nachádza stále viac a viac nasledovníkov to vychádza z jednoduchého poznania. Tí právnici, ktorí dnes radia podnikom, študovali viedenské právo. To znamená, že tu vzniká určitý aspekt niečoho známeho, niečo, čo dobre poznajú a nie len ten aspekt niečo celkom nového, čo treba odmietnúť. Takže ja si myslím, že SEZO o 20-30 rokov bude mať celkom iný význam, pretože bude generácia právnikov, ktorá sa ho už naučila. A preto si myslím, že je to politicky povedané must. Musí to byť, musí to byť zavedené ako opcia, opcia voliteľné, pretože je tu tá sloboda rozhodnutia, chcem či nechcem. A to je ten rozhodujúci motiv, a nie je to tá povinnosť mať nejakú odvetvovú smernicu, ktorá sa musí zohľadniť vo vnútroštátnom práve, čo sa stáva pre, e, pre právnikov stále väčším hororovým zážitkom intelektuálnych cvičení. Ďakujem. Course... Ďakujem. Samozrejme je pravdou, že v niektorých krajinách voľba CESL bude znamenať, že dostanete menej ochrany spotrebiteľov v istých bodoch. Ja by som však mal odlišný názor, aj keď obaja spravodajcovia v prvých, prvom a druhom pozmeňujúcom návrhu o ukončení zmluvy, by, aj keď by to prešlo, aj tak by britské právo e, nebolo lepšie. Ťažko sa to formuluje, lebo tu panujú nedorozumenia, čo vlastne tie pozmeňujúce návrhy majú priniesť. Možno, že v Holandsku tam je menej ochrany v tomto konkrétnom bode, ale treba sa vždy pozerať na celkový obraz, na celkový prínos a keď sa pozrieme na celkový prínos CESL, množstvo ochrany spotrebiteľa v každej krajine bude veľmi vysoké, ak si spotrebitelia zvolia CESL v porovnaní s tým, čo by sa stalo v rámci národných e, zákonov. Je, je pravda, že už sa odviedlo veľa práce na plnej harmonizácii, dokonca možno aj 80 praktických problémov už bolo vyriešených, ale to ešte stále necháva tých posledných 20 a politický konsenzus k plnej harmonizácii na tých 20 sa ťažko získa. Môžete povedať, že 20 percento je len jeden z piatich sporov, že to možno nie je veľmi dôležité v praxi, ale pán predseda, ja si dovolujem tvrdiť, že to je veľmi dôležité, pretože nehovoríme tu o skutočných prekážkach obchodovaniu, hovoríme tu často o psychologických prekážkach a mnohé malé a stredné podniky sa jednoducho boja neznáma. A myslíme si, že CESL by ich pozbudilo, aby začali rozmýšľať o tom, že sa dá predávať viac aj cezhranične. Samozrejme, keď príjmeme CESL, Nebude to tak, že zrazu z ničoho nič začne prekvitať obchodovanie cez hranice, ako keby sme to ho ako kvet pohnojili nejakým zázračným hnojivom a to by zrazu rozkvitalo. Nie, ceslo je jednoducho len krok správnym smerom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Schaudenmayer. Ďakujem. Budem sa pokúšať byť stručný. Tri informácie členom výboru k záverom z tohto vypočutia. Otázka pani Gepard a to, čo povedala pani Klaes. Plne harmonizované časti CESL už viac menej existujú. Pred niekoľko Kými mesiacmi sme mali vypočutie, ktoré zorganizoval výbor INKO a výsledok tohto vypočutia bol, že plne harmonizované časti CESL už existujú a na tej správnej úrovni existujú. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je otázka možné, možného a otázka e, vyjasnenia pri cloud computingu. Dávam dva konkrétne prí, príklady. Ak si kúpite software, downloadujete ho z cloudu, stiahnete si ho na váš počítač z cloudu, tak podľa článku 5b nariadenia ŠAPO, ste krytí. Ďalší príklad je, ak si kúpite software a tento software neskôr si uložíte v cloude, lebo nemáte dosť pamäte na vašom počítači, to sa už bude týkať kúpneho kontraktu a tiež to bude pokryté. Takže sú, toto sú tie dve veci cloud computingu, ktoré sa týkajú aj CESL. A tretia vec, možno najdôležitejšia, je otázka, ktorá sa týka toho, či online CESL je nevyhnutné alebo nie. Pani Pachl vo svojich diapozitívoch mala zaujímavú tabuľku v tejto veci. Myslím si, že niektoré informácie v tejto tabuľke nie sú úplne správne, takže prejdem tou tabuľkou, aby som povedal, že ktoré. E, Smernica o elektronickom obchodovaní nepokrýva niektoré spomenuté veci. Tam sa len hovorí, že uzatváranie kontraktov sú, je, sú možné, ale nehovorí sa tam ako. To znamená, že iba čiastkové informácie sú podané, ale právna úprava nepokrýva náležite túto oblasť. Takisto CRD, ktoré sa tu spomína, tam sa len hovorí práva, práva na stiahnutie kúpy a tu ide len o chybu alebo neférové vykoristovanie alebo niečo podobné. A lehota, lehota je to len dva týždne, kdežto pri CESL sú tu oveľa dlhšie lehoty. Čo sa týka kontraktuálnych zmluvných vzťahov, samozrejme tu existujú E, isté opatrenia, ale tie sa týkajú len minimálnej harmonizácie. Samozrejme, že zostávajú tu isté rozdiely, pretože niektoré členské štáty majú nad rámec tejto smernice už nastavenú právnu normu domácu. Pre CRD, ktorý právne, ktoré právne upravuje pred zmluvné vzťahy, e, neupravuje už ďalej, čo sa potom ďalej bude diať s týmito povinnosťami, ktoré sa dohodnú pred E, kúpov. Aké bude odškodné napríklad? Reštitúcie? Náprava e, pri práve vzdať sa kúpy, vzdať sa zmluvy, stiahnuť zmluvu, tam sa smernica o predaji nevyjadruje veľmi jasne. Takisto preskripcia, tu sa hovorí, že sa to týka smernici, smernice o prejave, nie. Smernica o predaji iba tieto premlčacie lehoty predpisuje istým spôsobom len vtedy, ak sa nedostanú do sporu s dvojročnou lehotou. To je len taký rýchly prehľad rozdielov, ktoré eh, v tejto tabuľke sú iba z časti pravdivé. Eh, komisia navrhuje väčší rozsah pôsobnosti pre eh, ale ak zúžite pre online rozsah pôsobnosti, tak či tak má táto právna norma veľkú pridanú hodnotu. A napokon by som opravil, e, prepačte, odpovedal, opravuje sa tlmočník, e, to, na to, čo povedal pán Mulberger. Samozrejme, že je tu tá najlepšia možnosť, o ktorú sa komisia pokusila aj v CRD, sme to zaradili, tieto nápravné opatrenia, aj podmienky neférového kontraktu sme tam zaradili aj dohoda medzi inštitúciami, to tam všetko je spomína, spomenuté a právne upravené, ale potrebujeme niečo ďalšie a CEZL je pragmatickým riešením, ktoré, ktoré tiež potrebujeme v tejto oblasti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, takže by som sa teraz poďakoval u všetkých expertov za tieto vzácne vstupy, ktoré iste zohľadníme. Končím toto vypočúvanie vypočutie a dostávame sa k bodu 14. To je pani e, radca za komisiu a takže odostávam slovo. Ďakujem, pán predseda. My ako komisia sme tu dnes preto, aby sme vás informovali o tom, ako vyzerá práca s rokovaniami v, s organizáciou pre duševné vlastníctvo, ktorá sa týka budúcej zmluvy pre, o výnimka a obmedzeniach pre e, osoby so, s poškodením zraku a inými takýmito ťažkosťami. chcem povedať, že toto sú rokovania, ktoré prebiehajú už veľmi dlho, najmä v súvislosti s tými, ktoré na ne čakajú, ktoré čakajú na tie výsledky. Komisia navrhla rade, aby sme mali mandát na vyjednanie zmluvy. Veci neboli jasné a teraz vieme, aké je rozhodnutie a rokujeme v organizácii VIPO o tom, že by to bola záväzná zmluva. Myslíme si, že toto je stanovisko, ktoré e, majú viacerí naši partnery pri rokovaniach, i keď niektorí ešte si ponechávajú aj zadné dvierka otvorené. Takže Máme formálne aj neformálne diskusie. Mali sme v novembri minulého roka dlhé rokovanie, kde sa dosiahol veľký pokrok. Potom sme mali zhromaždenie členských štátov e, VIPO, kde sa hovorilo o diplomatickej konferencii a o rokovaniach E, na uzavretie záväznej medzinárodnej zmluvy. Toto by sa malo konať v júni v Maroku, v Marakeši koncom júna a potom medzi decembrom a júnom potrebujeme sa pokúsiť vyjednať v čo najväčšej možnej miere text, E, ktorý by sme zobrali so sebou do Marrakešu, aby sme zabezpečili dobrý výsledok diplomatickej konferencie. Nikto nechce, aby došlo k neúspechu na tejto konferencii. Takže my sme sa vrátili do, Nege- do Ženevy, aby sme si e, vo februári prerokovali túto problematiku a pôjdeme tam na ďalšie tri dni v apríli od 18. do 21. 20. Tieto dni potrebujeme, pretože podľa nás text ešte stále nie je dostatočne čistý. Potrebujeme koncenzus k mnohým e, otázkam, aby sme mali v júni úspešnú diplomatickú konferenciu. Takže kde sme dnes? Dosiahli sme veľký pokrok. Keď si pozrieme text. Je to text, ktorý je na, k dispozícii na webovej stránke VIPO. Začíname mať niečo, čo naozaj už vyzerá ako zmluva. Máme teraz jasnú dohodu, pokiaľ ide o pôsobnosť, o vymedzenie tých, komu je adresovaná, určená. A veľkým prelomom v novembri bolo dohoda o podmienkach pre fungovanie tých subjektov, ktoré po, ktorí pomôžu ľuďom s poškodením zrakom mať e, lepší prístup e, k osobitným formátom kníh pre e, ľudí s poškodeným zrakom. Toto sú veci, ktoré sú pevne zakotvené v návrhu zmluvy a vo februári pri našich rokovaniach sme strávili veľa času nad tým, čo nazývame vykonávací balíček. Je to aj v zmluve. A opäť, i keď rokovania neboli vždy ľahké a boli aj časy, keď boli veľmi komplikované vecami, ktoré sa vôbec netýkajú potrieb e, osôb so zrakovým poškodením, máme teraz aj kompromis pri tomto vykonávacom balíčku čo vedie k, k pružnosti, k vnútroštátnej e, implementácii. A zdá sa, že všetko to, čo sa žiadalo, je teraz v texte a budeme mať takto dobrý kompromis pre každého. Tu sa teraz nachádzame, taká je súčasná situácia. A podľa názoru komisie a samozrejme vždy budú potreby rokovania, ale na Marakeši by sme sa mali dosiahnuť, snažiť dosiahnuť veľký pokrok na základe toho, že by sme teraz finalizovali tie časti zmluvy, ktoré sa týkajú vývozu a dovozu kníh pre osoby s poškodeným zrakom potom, čo je našim cieľom? Našim cieľom je mať veľmi účinný, čistý nástroj. Toto bude záväzná zmluva a naše členské štáty sa budú musieť postarať o to, že je implementovaná vo vnútroštátnej legislatíve a sú tu aj mnohé ďalšie otázky Komisár Barnier často hovoril a povedal, že nechceme, aby sa táto e, zmluva využila na diskusiu o autorských právach, ktoré vôbec nesúvisia s potrebami osôb s poškodeným zrakom. A ja dúfam, že to, že sa nám podarilo dosiahnuť vo februári taký prelom vo vykonávacom balíčku, že nás nedostane ďalej, chceme, aby obyvatelia, ľudia s poškodeným zrakom mali prístup k literatúre, ktorý je taký istý, ako e, majú ľudia bez poškodeného zraku. A myslíme si, že to je cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť. Komisia vyvinula veľké úsilie na tieto e, rokovania. A je rada musíme pokračovať máme obmedzený časový priestor, ale tlak pomáha. Pomáha e, na to, aby strany boli pružné a aby hľadali riešenie. Takže ja myslím, že sa nám to, než pôjdeme do Marrakešu, podarí. Neviem, či môžem zachádzať aj do väčších detajlov a hovoriť o konkrétnych aspektoch. Ak e, ten čas nemáme, tak by som skončila a odpovedala na otázky, ktoré môžu mať členovia výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Myslím si, že je to veľký pokrok, už len to, že sú takéto rokovania. A aby to bolo skutočne a sledom na čas sa musím obmedziť, inak by som to povedala zdvorilejšie, ale nakoniec budú dva rozhodujúce body. A síce, či táto zmluva môže rozvinúť svoje pozitívne vplyvy. A ide o tieto dva body, že tá požiadavka je tu ktorá sa vzťahuje na organizácie pre osoby s poškodením zrakom, že mm, tieto organizácie musia vlastne hľadať, či to je niekde k dispozícii. To je byrokracia v svojej najrozvinutejšej forme a keďže sú to neziskové organizácie, nie profesionálne organizácie, je to veľká prekážka pre ľudí, dostať niečo k dispozícii. Takže chcem povedať, aby ste tu netrvali na tom, pretože inak síce budeme mať zmluvu, ale táto zmluva nás neprivedie tam, kam sa chceme dostať. My predsa chceme utišiť ten hlad po knihách, chceme pomôcť ľuďom s poškodeným zrakom, ktorí sú na toto mimoriadne odkázaní a ja to hovorím s veľkou zaujatosťou, bo mne je to dôležité. My máme tu povinnosť. Európska únia podpísala dohovor o zrovnoprávnom postavení osôb s e, zdravotným poškodením a sme sa vyjadrili, že príjmeme opatrenia, aby sme naozaj umožnili prístup a toto je veľká prekážka. A druhá prekážka je, že ani e, dobrovoľnícke organizácie nemôžu posielať knihy za hranice. Aj to je prekážka a ja myslím, že to by sme mali nechať otvorené. Predsa ešte stále máme ten nevyriešený problém s tým, že tá istá kniha sa musí 5 krát preložiť, lebo sme zakotvení v teritorialite, ale to je iný príbeh. Ja si naozaj želám, aby sme urobili veľký jasný krok a pomohli osobám s poškodeným zrakom mať lepší prístup k literatúre, aby sme to brali vážne. Nemôže to byť len tak, že budú k dispozícii len nejaké e, bestsellery o formáte, ktorý je vhodný pre tých, ktorí sa zaoberajú s, literatúrou Musí byť predsa možné tu aj pre túto skupinu vytvoriť možnosti. Potom je tu ešte jedna vec, na ktorej mi záleží. Hovorili ste, že všetko by mohli ako keby zneužiť ľudia, ktorí profesionálne alebo keby to boli nejakí slepí piráti, ktorí idú cez, e, poklusom cez územie a kladnú kopíra, autorské práva. To je absurdné. Toto sú predsa zavedené organizácie, ktorým sa dá a má veriť. To musí byť možné. My hovoríme po nemecky, v Rakúsku, že nechajte kostol v dedine, zaoberajme sa skutočnými problémami a skutočný problém je chýbajúci prístup pre zrakovo postihnuté osoby k našemu kultúrnemu dedičstvu a k odbornej literatúre. A chcem vás poprosiť, aby ste vy ako e, tá, ktorá vyjednáva za EÚ, neprišli a nehovorili o obmedzeniach, ktoré majú ako výsledok peknú zmluvu, ale nepoužiteľnú, lebo tí ľudia sa znovu nedostanú k tomu, čo potrebujú. Pretože keď sa bude hľadať táto najekonomickejšia ponuka, a to môže byť aj v Gambii alebo hoci kde, tak to si NGO nemôže dovoliť. Takže dajte tu, prosím, Európskej únii takú tvár, aby sa zviditeľnilo to, k čomu sme sa zaviazali, a to je rovnoprávne postavenie osôb s poškodeným zrakom. Urobme to tak, aby to bolo vidieť aj v praxi. To je moje veľké želanie. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Tajn. môžem len popros- podporiť pani Lichtenborgovu. Bola som v Berlíne na Brejlovom festivale a počula som, aké majú problémy tieto osoby. Ten strach, že práve táto skupina účastníkov by umožnila obchádzanie autorských práv, považujem za uh, zvrátené. Keď sa pozrieme na to, ako to funguje, tak aj v takom veľkom členskom štáte, ako je Nemecko, tam nemáme veľa takýchto osôb. Sú to osoby, čo sedia doma, zvyčajne sami, a dostávajú kazety alebo iný materiál poštou. Je veľmi málo distribučných stredisk. Vôbec neexistujú knižnice, kde by mohli ísť, alebo ich je veľmi málo. Takže by sme mohli povedať, že sa to dá aj personifikovať nie je to tak, že by niekto tu mohol pracovať v anonimite, či organizácie, ale ani účastníci. Tí účastníci sú predsa všetci identifikovateľní. Takže vôbec sa tu podľa mňa nedá hovoriť o e, obchádzaní e, autorských práv alebo že by sa tu došlo k ďalšiemu šíreniu. To je strach ktorý nie je opodstatnený. Teda predstaviť si, že by nejaká osoba s poškodeným zrakom to ďalej posielala, tak to sa mi nezdá. A aj v členských štátoch je málo peňazí na to, aby tu mohli digitalizovať a podobne. Počula som, že napríklad, keď ide o kazety, tie už vôbec nie sú digitalizované, tie sú všetky v audioformáte, to znamená v stave spred 20, 30, 40 rokov a sú tu veľké problémy. Sú to len tí veľkí klasici, ktorí sa prekladajú, Shakespeare, Goethe a podobne. A keď ide o aktuálne bestsellery, tak to trvá roky, kým sa tieto knihy dostanú vôbec k ľuďom. A predsa na celom svete sa hovorí potom o nejakom e, bestsellery a ja ani neviem, kedy sa k tomu čo osoba s poškodeným zrakom dostane a vtedy je to už úplne e, zastaralé a predsa bestsellery riešia aj aktuálne politické, spoločenské otázky a potom to už ani nemá význam s takýmto opozdením im to dať k dispozícii, takže naozaj treba konať a sú to naozaj tí, ktorí sú v našej spoločnosti znevýhodnení a na týchto má dopad toto dlhé čakanie a nemali by sme ich trestať a diskriminovať. Ďakujem, Luigi. <coughs> Grazie, prezidente. <coughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť byť stručný, pokiaľ ide o politickú otázku v súčasnosti, ktorá je naliehavá, je nasledujúca. Na dlhé, od, počas dlhého obdobia Európska únia, takisto Európska komisia, vytvárali prekážky pre medzinárodné snahy, pokiaľ ide o zmenu zmluvy v prospech eh, zvýšenia alebo zlepšenia čítania pre takéto osoby. Musíme si toto uvedomiť. Prečo sa toto eh, rieši? Pretože politika Európskej únie sa úplne zmenila. Minimálne začína sa meniť. A ja by som chcel teda eh, túto diskusiu trošku zaviesť iným smerom. Je tu potreba Európskej únie, aby sa venovala takýmto otázkam, pretože aj svet sa mení. Takže je to tá chvíľa, kedy sociálne práva sú naozaj silne pokryté, silne ochranené. Čiže sme už v, takej, v takom svete, kde kvantita eh, takýchto kníh eh, pre zrakovo postihnuté osoby eh, predstavujú menej ako 1%. Takže sme naozaj v takých tých menšinových podmienkach pre takéto osoby, ktoré buď sú zrakovo postihnuté alebo majú takýto problém. Ale teraz zažívame naozaj zmenu ten začiatok rokovaní môže byť e, práve e, chvíľou, kedy sa môžeme venovať e, zmene tejto zmluvy. Nejde o copyright, ale ide o to, aby tieto osoby mohli čítať cez tú pozitívnu, pozitívny vplyv, ktorý malo toto v minulosti na, na zmluvu, tak toto je potrebné naozaj eliminovať. A preto žiadame komisiu, aby sa snažila rozšíriť tieto práva pre zrakovo postihnuté osoby, aby odstranila všetky byrokratické administratívne prekažky, ktoré predstavujú efektívnu prekažku pre zrakovo postihnuté osoby čítať. Nie sme špecialisti na to, aby sme vytvárali... Byro... My sme teda špecialisti na vytváranie byrokratických prekažok. Ale teraz sa snažme to eh, dostať do normálneho stavu, aby sme mohli tomuto čeliť. Ale pre takými pre takéto osoby sťaženie ešte prístupu k oblasti autorských práv bude akýmsi absolútnym odstránením vôbec možného prístupu alebo zabranením prístupu. A my v parlamente, ak sa rozhodneme pustiť touto cestou, tak je to správne, pretože komisia a ráda boli vždy proti tomu. A my, myslím si, že by sme mali využiť túto príležitosť. Ak bude to potrebné, tak by sme mali prijať takú iniciatívu, E, venovať sa e, tejto otázke, aby, sme, aby táto otázka nevychladla, ale naďalej bola aktuálna. Ďakujem a teraz pani Martin Prat. Uh, ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým ostatným za pripomienky. Začala by som témou, ktorú, ktorej sa dotkla aj pán Berlinger. Komisia nie je proti zmluve, ani nikdy nebola proti žiadnej zmluve, iba rokuje. A nie za komisiu, ale za Európsku úniu. Máme mandát členských štátov EÚ. Takže to je asi niečo, čo treba chápať v tejto snemovni. Ale si zároveň myslím, že je veľmi jasné, že, aň, že členské štáty e, takisto dali mandát komisii na to všetko napredovanie, ktoré sa pozorovalo za ostatné roky. Chcela by som odpovedať na poznámky pani Lichtenberger. Áno, bestsellery z časti je to o tom, ale z časti je to aj o prístupe k vzdelávaniu, pretože problém do veľkej miery pre zrakovo postihnuté osoby alebo pre osoby, ktoré potrebujú zvláštne formáty, je ich prístup ku knihám, pretože treba chodiť do školy, na univerzitu a tam treba knihy. Nehovorím tým, že títo ľudia nechcú si prečtať aj Harryho Pottera, keď to môžem uvedieť, uviesť ako príklad, ale zmluva by mala byť aj o literatúre na vzdelávanie, aj o literatúre na voľný čas. Pokúšame sa o, o takú právnu normu, ktorá je efektívna, ktorá by nenavyšovala byrokraciu. Treba však chápať, že treba nastaviť taký rámec, ktorý umožňuje cezhraničnú výmenu kníh medzi krajinami. Je to poprvý raz, čo takéto niečo sa deje na medzinárodnej úrovni a má to fungovať, fungovať takým spôsobom, ktorý bude vyvážený pre zrakovo postihnutých aj pre ďalších, ale zároveň to nesmie ohroziť aktivity charitatívnych organizácií a mimovládnych organizácií, tak ako ste o tom hovorili aj vy. Ďalšia reakcia. Boli tu eh, chcela by som ubezpečiť poslankyne a poslancov tohto výboru, že slepí sa určite nebudú venovať piráctvu takéto niečo sa pri rokovaniach vôbec e, neriešilo. Neverím, že by to bol problém. A čo sa týka riešení, pamätáte možno, že keď sme tu boli minule v tomto výbore a poskytovali sme vám informácie o výsledkoch pre inej medzinárodnej zmluve, boli, bolo to zmluva pre účinkujúcich umelcov, pre scenické umenie a to trvalo 10 rokov, skončí to v júni. Treba chápať, že to bude trvať dosť dlho, keď sa 100 krajín má dohodnúť na nejakej úlohe. Musíme veľmi tvrdo pracovať, aby sme dosiahli stanovený termín. Pani Lichtenbergerová minúta, musíme hlasať konkrétna otázka. Obhajujete tieto dva body, ktoré som tu uviedla? Chcete, aby obsah tejto zmluvy bol aj obsiahnutý alebo ich obsahoval a ako to vidíte s členskými štátmi. Jednoducho my to musíme vedieť, lebo parlamentu chce obhajovať aj práva osob s poškadeným zrakom. Uh, you, the... Ďakujem za slovo. Ja som neviem, či pochopila veľmi správne to, keď prechádzali informácie cez tlmočenie. Uh, Ide tu o to, že táto zmluva nemá byť byrokratická. Tak to malo byť. Tak som chápala vašu otázku, ale myslím si, že vy ste mysleli asi niečo iné. Nie ste spokojní s mojou odpovedou. Znie vystúpenie bez mikrofónu. Nik- Kým mi neodpoviete na otázku, ja vám nedám pokoj. To vám môžem slúbiť hovorí pani Lichtenberger. Pán predsedajúci, nevyhýbam sa otázkám, pokračuje pani z komisie. Ak e, pani Lichtenbergerová sa ma chce e, spýtať po anglicky, ja tu môžem zostať, koľko len bude potrebovať, aby som jej odpovedala. Nech sa páči, opýtajte sa ma to teda po anglicky, tú otázku. Takže teraz to nevyriešime, musíme začať hlasovať. Možno, že je to téma, ktorá by sa dala aj bilaterálne vyriešiť. Takže body 16 a 17 sú odročené. Prichádzame teraz k bodu 19, to je moja správa k uplatňovaniu smernice o preberaní podnikov. A môžeme hlasovať unblock, lebo je tu jednota medzi politickými skupinami. Takže ak nemáte námietky, tak unblock. Budeme to robiť hneď elektronicky. Kto je za, tomu da, Elektronik. Zbínite ruku. Nie, e, takže elektronicky, pani Castex nemá kartu. Dobre, takže tí, ktorí nemajú kartu, to povedia úsne. Ešte raz e, otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte elektronicky a počkáme si na výsledok. Osemnásť je prítomných, 18 za, 21 sa zúčastnilo hlasovania. Ešte musíme pripočítať pani Kastex, to bola takisto za, takže 19 za, jednomyselne prijaté. Ďakujem všetkým e, veľmi pekne. Teraz ideme k hlasovaniu pani Gallo. To je bod 20. Je, to je komplikovanejšie ako 19, takže myslím si, že nebudeme môcť hlasovať unblock. Pani Galo, nech sa páči. Chcete hlasovať? Chcete vystúpiť? Nie, môžeme hlasovať? Dobre. Sme pri návrhu 100. Za, proti. Väčšina bola za, prijaté. 21 za, proti, prijaté. 101 za, proti, prijaté. 102 za, proti, prijaté. 103 za, proti, prijaté. 104 za, proti, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. Kompromis 2 za, proti, Prijaté. Kompromis 3 za. Proti. Prijaté. 112 za. Proti. Prijaté. 113 za. Proti. Prijaté. 114 za. Proti. Zamietnuté. 115. za. za, proti. Zdá sa, že to je rovnaké. Karim, neviem, asi nebudeme musieť o tom hlasovať, ako to vyzerá nie, nie sú identické. Takže ešte raz, 115 hovorí pán predseda. Nebolo to jasné, poprosím elektronicky overiť, kto je za, kto je proti. Tiež Takže 16 e, proti, 6 za, zamietnuté. 116 za, proti, zamietnuté. 117 za, proti, schválené. Kompromis 4 za, proti, schválené. 124 za, proti, schválené. 123 za, proti, schválené. 125 za, proti, schválené. 126 za, proti, zamietnuté. 127 za, proti, schválené. 128, 129, pardon, za, proti, schválené. Kompromis 5 za, proti, schválené. 132, 3 za, proti, zamietnuté. 134 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti, schválené. 135 za, proti, Zamietnuté. 136 za, proti, zamietnuté. 137 za, to je identické. Ďalšie sme už hlasovali, to bola 24. Nemusíme hlasovať, teraz to môžeme hlasovať o 138 za, proti. Zamietnuté. 139 za, proti. Schválené. 140 za, proti, zamietnuté. 141 za, proti, zamietnuté. 142 za, proti, zamietnuté. 143 za, proti, zamietnuté. 144 za, proti, schválené. 25 za, proti, schválené za. Teda, a to je identické, takže to necháme tak. 146 za, proti, zamietnuté. 147 za, proti, zamietnuté. 148 za, proti, schválené. 149 za, proti, zamietnuté. 150 za, proti. Budeme to musieť overiť. 150 overujeme elektronicky. na za, 10 proti, schválená 151 za, proti, zamietnuté 152 za, proti, identické 152, ešte raz. 153 za, proti. Budeme to musieť overiť. 153 ešte raz elektronicky. Uh, 15 za, 8 proti. Prekvapivo. Schválené 154, kto je za, proti. Zamietnuté 155 za, proti, zamietnuté 126 za, proti, schválené 27 za, proti, schválené 156 za, proti, schválené 157 za, proti, schválené 158, 159 sú identické za, proti, schválené. 160 za, proti. Overíme si to. 160 elektronicky. Dvadsať za, proti 4. Nikto sa nezdržal schválené. 161 za, proti Schválené. 162 za, proti. Overíme si to elektronicky. 162. 11 dafür, 13 dagegen abgelehnt. 11 za, 13 proti zamietnuté, 163 za, proti. Overíme si to elektronicky. 163. 12 za, 12 proti zamietnuté. 164 za, proti. Povedal by som, že väčšina bola proti, ale overíme si to elektronicky, nebolo to úplne jasné. dafür, 9 dagegen, angenommen. 15 za, 9 proti, schválené. 106 65 schválené, 166 za, proti, schválené, 167 za, proti, zamietnuté, 28 za, proti, schválené, 168 za, proti, zamietnuté, 169 za, proti, zamietnuté, 170 za, proti, schválené, 171 za, proti, schválené. 29 za, proti, schválené. 30 za, proti, schválené. 172 za, proti, schválené. Hovoríme si to elektronicky. 14 za, 10 proti, takže je to väčšinou schválené. 173 za, proti, schválené. 174 za, proti, zamietnuté. 175 za, proti, zamietnuté. 31 za, proti. Musíme si to overiť elektronicky. Overujeme elektronicky 31. Jeden nám stále ešte stále chýba. Všetci ste hlasovali, či nie? 12 za 12 proti zamietnuté. 176 za, proti a zamietnuté. 177 za, hm, proti. Overíme si to elektronicky. Čiže schválené. 178 a 179 sú identické za, proti, schválené. 32 za, proti, schválené. 33 za, proti, schválené. 180 za, proti. Povedal by som, že je to skôr proti, ale skúsime si to overiť. 12 za, 12 proti, žiadna väčšina, ale zamietnuté. 181 za, proti, zamietnuté. 182 za, proti. Overíme si to elektronicky. To bude asi pravdepodobne 12 12, nie. 12 k 11, takže je to schválené. 183 za, proti, schválené. 174 za, proti, zamietnuté. 175 za, proti, zamietnuté. 180. Či nebolo to jasné? Asi som bol príliš rýchly, takže o 185 kus ešte overím elektronicky. To je identické. Ja mám e, jednu a jednu plusku pri identickom návrhu, to je zaujímavé. 15 za, 9 proti. Ak sú naozaj identické, tak potom platí, ale to prvé hlasovanie. Takže ja sa teraz chcem spýtať spravodajcu, či sú identické alebo nie sú identické. Nie, nie sú. Takže je to potom v poriadku. 185 bola schválená, 186 za, proti, schválené. 187 za, proti, zamietnuté. 188 za, proti, schválené. 189 za, proti, zamietnuté. 190 za, proti, zamietnuté. 191 za, 191 za, proti, zamietnuté. Kompromis 28 za, proti, overíme si to elektronicky. Hlasovali všetci? Ste si istí? Pretože ja tu mám len 22 hlasov. Tak to uzavrieme. Teraz už je tu 24, 18 za, 5 proti, schválené 34 za. Nie. 194 za, proti, zamietnuté 195 za, proti, zamietnuté. 196 za, proti, zamietnuté. 197 za, proti, zamietnuté. 198 za, proti, zamietnuté. 199 za, proti, zamietnuté. 200 za, proti, ešte raz za, proti, Overíme si to elektronicky. Dvanásť za 12. Proti zamietnuté. 201 McCarthy. Za, proti. Schválené. Kompromis 6. Za. Proti. Schválené. 205 za. Proti schválené 206 za, proti, schválené 207 za, proti, schválené 208 za, proti, zamietnuté 209 za, proti, schválené. Sme pri 214 za, proti, Budeme to musieť overiť elektronicky. 214 overuje. Za, proti, zamietnuté. 215 za, proti. Zamietnuté. 216 za, proti. Schválené. 217 za, proti Zamietnuté. 218 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 7 za. Proti. Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Schválené. 230 za. Proti. Zamietnuté. 231 za. Proti. Zamietnuté. Nie. 231 za, ešte raz, 231 za, proti, zamietnuté, jednoznačne zamietnuté, 233 za, proti, schválené, 234 za, proti, zamietnuté, 235 za, proti, Zamietnuté. 236 za. Proti. Schválené. 237 za. Proti. Schválené. 238 za. Proti. Zamietnuté. 37 za. Proti. Schválené. 38 za. Proti. Schválené. 239 238 tu už sme mali. Predseda sa ospravedlňuje. 239 teraz za. Proti. Zamietnuté. 240 za. Proti. Zamietnuté. 241 za. Proti. Schválené. 242 za. Proti. Overíme si to teraz elektronicky. 242. 12. Dvaja nám chýbajú. Všetci ste hlasovali? A, už máme všetkých. kde teda máme 24, 24, 19 za, 5 proti schválené. To bola 200, 242, takže teraz máme 243 za, proti schválené. 244 za, proti schválené za, proti, zamietnuté 246, za, proti, schválené, kompromis 9, za, proti, schválené, 40, 249, 150 za, proti, schválené, 41, všetci ste za, proti, schválené, 254 za, proti, schválené. 253 za, proti, zamietnuté. 255 za, proti, zamietnuté. 256 za, proti. Overíme si to elektronicky. 256. No dobre. Hey. 9 dafür, 15 dagegen abgelehnt. 15 proti zamietnuté. 257, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? 257 ešte raz, elektronicky si to overíme. 19 dafür, 19 za, 5 proti, prešlo to. 258, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 259 za, proti. Zamietnuté. 260 za, proti, zamietnuté. 261 za, proti, zamietnuté. 262 za, proti, zamietnuté. 263 za, proti, zamietnuté. 264 za, proti, zamietnuté. 265 za, proti, prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti? Prijatý. 268 za, proti, prijatý. Kompromis 11, to je za, to je proti, prijatý. 275 za, proti, zamietnutý. 276 za, proti. Ešte sa mi zdá, že zamietnutý. 277 za, proti, prijatý. 2, 7, 8 za, proti, prijatý. 2, 7, 9 za, proti, prijatý. 280, kto je za, kto je proti, prijatý. 47, kto je za, proti, prijatý. 281, kto je za, kto je proti, prijatý. 282 za, proti, prijatý. Kompromis 12 za, proti, prijatý. 288. Kto je za? Proti? Prijatý. 289 za, proti, prijatý. 290 za, proti, zamietnutý. 291 za, proti, zamietnutý. 292 za, proti, zamietnutý. 293 za, proti, schválené. 294 za, proti, zamietnuté. 295 za, proti, zamietnuté. 296 za, proti, zamietnuté. 297 za, proti, zamietnuté. 298 za, proti, zamietnuté. 49 za, proti, overíme. 49. 15 za, 9 proti, schválené. 50 za, proti, schválené. 199 za, proti, schválené. 300 za, proti, schválené. 51 za, proti, schválené. 52 za, proti, schválené. 301. Musíme si to overiť. Nemusíme. 302 za, proti, zamietnuté 303 za, proti, schválené 304 za, proti, zamietnuté 305 za, proti, zamietnuté 306 za, proti, zamietnuté 307 za, proti, zamietnuté kompromis 13 za, proti, schválené. 312 za, proti, zamietnuté. 313 za, proti, schválené. 314 za, proti, schválené. 315 za, proti. Budeme si to musieť overiť elektronicky, takže 315 overujeme. 10 za, 14 proti, zamietnuté. 317 za, proti. Overíme si takisto elektronicky 317. Jeden chýba. Bernard. Pán kolega Rabkaj, stlačili ste tlačítko? Nestisli. 14 za, 10 proti. 317 za, proti. Budeme to musieť, musieť opäť si overiť 317. -ku. Za, proti. Schválené. Zamietnuté. 321 za, proti. Schválené. 322 za, proti. Schválené. 323 za, proti. Zamietnuté 324 za, proti. Zamietnuté 325 za, proti schválené 326 za, proti. Overíme si to elektronicky. Dvanásť, dvanásť, takže zamietnuté. 327 za, proti. Schválené. 328 za, proti. Zamietnuté. 329 za, proti zamietnuté. 330 za, proti, prijaté. 53 za, proti, prijaté. 331, kto je za, proti, prijaté. 332, kto je za, proti, zamietnuté. 54, kto je za, proti, prijaté. 333, kto je za, proti, prijaté. 55, kto je za, proti, prijaté. 334, kto je za, proti, prijaté. 335, kto je za, proti, zamietnuté. 336, kto je za, proti, zamietnuté. 337, kto je za, proti, zamietnuté. 338, kto je za, proti, zamietnuté. 339, kto je za, proti, zamietnuté. 56, kto je za, proti, prijaté. 340, kto je za, proti, zamietnuté. 341, kto je za, proti, prijaté. 342, kto je za, proti, prijaté. 343, kto je za, proti, zamietnuté. 344, kto je za, proti, prijaté. 345, kto je za, proti, zamietnuté. 346, kto je za, proti, Zamietnuté 347, kto je za, proti. Zamietnuté 348, kto je za, proti. Zamietnuté 349, kto je za, proti. Zamietnuté 350, kto je za, proti. Prijaté 351, kto je za, proti. Prijaté 352, kto je za, proti. Prijaté 353, kto je za, proti. Prijaté 354, kto je za, proti, prijaté 355, to je za, proti, zamietnuté, prijaté 356, to je za, proti, prijaté 357, kto je za, proti, pri, prijaté. Teraz budeme hlasovať en blok od 358 do 365, kto je za, proti, za, prijaté kompromis 14, za, proti, prijaté. Tým sa dostávame ku 15, ku kompromisu 15 za, proti, prijaté. 368, kto je za, proti, prijaté. 369, kto je za, proti, prijaté. 370, kto je za, proti, prijaté. 371, kto je za, proti, prijaté. 372, kto je za, proti, zamietnuté. 373, kto je za, proti, zamietnuté. 374, kto je za, proti, zamietnuté. 375, kto je za, proti, Zamietnuté 376, kto je za, proti. Zamietnuté 59, kto je za, proti. Za, prijaté 377, kto je za, proti. Zamietnuté 378, kto je za, proti. Prijaté 379 za, proti. Zamietnuté 60 za, proti. Prijaté 370 to je za, proti prijaté 381 za, proti, prijaté 382 za, proti, prijaté 383, kto je za, proti, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, prijaté. 387, kto je za, proti, zamietnuté. 388, kto je za, proti, prijaté. 389, kto je za, proti, zamietnuté. 390 kto je za, proti, zamietnuté 391 za, proti, prijaté 61, kto je za, proti, prijaté 392 za, proti, prijaté 393 za, proti, zamietnuté 394, kto je za, proti, zamietnuté 395, kto je za, proti, prijaté 396, kto je za, proti, prijaté 397, kto je vyriešené. 398, kto je za, proti. Musíme overiť elektronicky 398. <coughs> Oh, einer dafür, 23 dagegen. Jeden za, 21 proti, tak to je jednoznačné. 398, kto je za, proti, zamietnuté, 400 za, proti. Zamietnuté, 401, kto je za, proti, prijaté, 402 za, proti, zamietnuté, 403 za, proti, zamietnuté, kompromis 17 za, proti, prijaté, kompromis 18 za, proti, prijaté, 63 za, proti, prijaté, 410 za, proti, zamietnuté, 401 za proti, zamietnuté 402 za proti. Prijaté? Nie. 412 radšej skontrolujeme, lebo ja som si nebol úplne istý. za, 9 proti za, prijaté. 415 za, proti. Nie je to jednoznačné. Takže 413 skontrolujeme. Štrnáctku 10 prijaté, 4 kompromis. 15 eh, poprosím elektronicky, lebo to nie je jasné. Jeden zase chýba. 16 za, 7 proti, prijaté. Tým sa dostávame ku ku 433 Ekstrom, kto je za, proti, prijaté. 435 to je už vyriešené, to nebudeme hlasovať. Sú to identické pozmeňujúce návrhy. Čiže 434, kto je za, proti prijaté. 436 za, proti, prijaté. 437 za, proti, prijaté. 438 za, 439 za, proti, prijaté. 440 za, proti, prijaté. 441 za, proti, zamietnuté. 442 za, proti, prijaté. 443 za, proti, prijaté. Kompromis 27, kto je za, proti, prijaté. 445, to je stiahnuté, 446, to je za, proti. Takže ešte raz si to skontrolujeme radšej elektronicky. 447, kto je za, proti, prijaté. 400 kompromis 26, to je za, proti, prijaté. 448, kto je za, proti, prijaté. 450, to je za, proti, zamietnuté. 451, kto je za, proti. Radšej si to skontrolujem elektronicky. Prijaté. 68 za, proti, prijaté. 69 to je za, proti, prijaté. 70 to je za, proti, prijaté. 71 kto je za, proti, prijaté. 72 kto je za, proti, prijaté. 73 za, proti, prijaté. 71 kto je za, proti, prijaté. 2 za, proti, prijaté. Kompromis 20 za, proti, prijaté. Kompromis 21 za, proti, prijaté. 78 za, proti, prijaté. Zamietnuté. 79 to je za, proti. Zamietnuté. 80 za, proti. Prijaté. 81, kto je za, proti. Zamietnuté. 5, kto je za, proti. Prijaté. 82, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 22, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 23, kto je za, proti, prijaté. 85, kto je za, proti, prijaté. 8, kto je za, proti, prijaté. 86, kto je za, proti, zamietnuté. 24, kto je za, proti, Skontrolujeme 24 radšej. Myslím, že to bolo áno, ale nie som si až taký istý. 50 za, 7 proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 9, kto je za, proti. Je to prijaté. 10 za, proti, prijaté. Kompromis 25 za, proti, prijaté. 12 za, proti, prijaté. 92, kto je za, proti, zamietnuté 93, kto je za, proti, zamietnuté 90, pardon, 13, kto je za, proti, prijaté 94, za, proti, zamietnuté 14, kto je za, proti, prijaté 95, kto je za, proti, prijaté 15, kto je za, proti, prijaté 16 za, proti, prijaté 96, kto je za, proti, prijaté 97, kto je za, proti, prijaté 17 za, proti, prijaté 98, kto je za, proti, prijaté 18 teda 19 za, proti prijaté. To nie je až tak jasné. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Ja som niečo asi preskočil, takže ešte raz. Kompromis 29, kto je za, proti, prijaté. A teraz bude ešte 19, kto je za, proti, prijaté. 20 za, proti, prijaté. Tým sa dostávame ku schváleniu takto pozmenenej správy. Budeme hlasovať o tom elektronicky. 14 za, 6 proti, 4 sa zdržali, takže je to prijaté a srdečne blahoželáme. Poprosím teraz eh, pani kolegyňu Regverovu, aby viedla ďalšie hlasovanie, aby som sa mohol hlasovo troška zotaviť. tým prechádzame k ďalšiemu hlasovaniu. Je to správa kolegu Fossa. Navrhujem, aby sme hneď začali s hlasovaním, lebo už nemáme veľa času. Poprosím, usmievajte sa a pokiaľ sa nebudete aj usmievať, aj tak budeme hlasovať. Takže 22, kto je za, proti? Poprosím vás vyššie, dávajte tú ručičku. Ja viem, že všetci ste už unavení. Za, proti? Schválené. 23. Za. Proti. Schválené. 24. Za. Proti. Overíme si to elektronicky. Dva je 12, 12 e, proti zamietnuté, toto je identické, 25, 130 za proti prijaté, 26 za. Nie, ospravedlňujem sa, bolo to schválené. Ospravedlňuje sa pani predsednička 26, to je za, proti, zamietnuté, 131 za. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, ale to bolo schválené. Takže ešte raz, číslo 26 bolo schválené. Takže ešte raz, radšej si to overíme elektronicky 26. Jeden hlas chýba. tri členov odhlasovalo, 11 za, 12 proti, čiže zamietnuté. 132. 131, teda ospravedlňuje sa predsednička za proti, zamietnuté. 132 za, proti, zamietnuté. 27 za, proti. Overíme elektronicky. 15 za, 8 proti, schválené 28 za, proti. Aj to budeme musieť overiť elektronicky, je mi to ľúto. Dvanásť za, 11 proti prijaté. A sme pri 135 za, proti Áno, pokiaľ teda hm, prijaté, tak môžeme ísť k 135 za, proti. Zamietnuté. 30. Spravodajcu, kto je za, proti. Nie je to jasné, takže elektronicky si to overíme. Jedenáct za, 12 proti, zamietnuté. 31 za, proti, zamietnuté. Nie, mi to ľúto, ale zdá sa mi, že to bolo jasné, ale ak chcete, tak si to overíme radšej elektronicky. Overíme si číslo 31 elektronicky. 11 za, 11 proti. Jeden člen sa zdržal. Zamietnuté. 136. Za, proti. Opäť elektronicky overí. Desať za, 13 proti, zamietnuté 32 za, proti, proti Schválené. 33 za, proti. Schválené. Kompromis 1 proti. Schválené. Kompromis 2 za, proti. Schválené. 143 identické zo 40, 144 za, proti. Zamietnuté. 36 za, proti Schválené. 37 za, proti, schválené. 145 za, proti, schválené. Kompromis 3 za, proti, schválené. 38, nie 39, za, proti, schválené. 40 za, proti, schválená. 41 za, proti. Schválené. 42 za, proti. Elektronicky si to overíme. Elf dafür, 12 dagegen. 11 za, 12 proti, zamietnuté. 150, identické 151, za, proti, zamietnuté, 43 za, proti, schválené, 152 za, proti, schválené, 153 za, proti, teda 44 teda, spravodajcu. Kto je za, proti? Overíme si to elektronicky. Alle haben abgestimmt. 14 dafür, 9 dagegen. Hlasovali všetci, 14 za, 9 proti, schválené. 45 za, proti. Zamietnuté. 46 Overíme si to elektronicky. Číslo 45, ten predchádzajúci. Hlasujeme elektronicky. 14 dafür, 9 dagegen. 14 za, 9 proti. Schválené. 46 za, proti. Schválené. 47 za, proti Overíme si to elektronicky. dafür, 9 dagegen, angenommen. 13 za, 9 proti, schválené. 155 za. Nie, ospravedlňuje sa pani predsednička. Sme ešte len pri 50 Za. Poprosím vás za ruku hore. To je proti, schválené. 51 za, proti, schválená. 157 identické, 158 za, proti, zamietnuté. 52 za, proti, schválená. 53 za, proti, schválené. 54 spravodajcu sa, proti, schválené. 55 za, proti. Elektronicky si to overíme. Elf dafür, 12 dagegen. 11 za, 12 proti, zamietnuté. Sme pri 159. Áno, je to 159 za, proti. Zamietnuté. 161 za. Bolo to identické? Nie, nebolo. 161, kto je za? Proti? Overíme si. 7 za, 16 proti, čiže je to jasne zamietnuté. So 65 identická so 166. Nie. 160. -ka. Ospravedlňuje sa pani predsednička. 160. -ku. Identická so 162. Za, proti. Zamietnuté. 163, 164, to je za, proti, zamietnuté. 165, identické so 166, kto je za, proti, zamietnuté. 56, kto je za, proti, elektronicky si to overíme. 11 za, 12 proti zamietnuté. 167 za, proti zamietnuté. 168 za, proti schválené. 169 za, proti schválené. Kompromis 4 za, proti schválené. 172 plus 173 za, proti Zamietnuté. 58 za. Proti. Schválené. 59 za. Proti. Schválené. 160 za. Proti. Schválené. 61 za. Proti. Schválené. 62 za. Proti. Schválené. 174 za. Proti. Schválené. 63 za, proti, schválené. 64 za, proti, schválené. 65 za, proti, schválené. 66 za, proti, schválené. 67 za, a nie, to je stiahnuté. 175 nasleduje, za, proti, schválené. 68 za, proti, Poprosím, aby ste riadne ukázali, či ste za alebo proti 68. 176 za, proti, zamietnuté. 177 odpadá, 178 za, proti, zamietnuté, 69 za, proti, schválené, 70 za, proti, Schválené. 71 za, proti. Overíme si to elektronicky. Desať za, 12 proti, jeden sa zdržal, zamietnuté. 179 za, proti, Overíme si to elektronicky. ist angenommen. 179 je schválená. 180 za, proti, zamietnuté. 171 2 za, proti, zamietnuté. 72 tam sú je hlasovanie po dvoch častiach. Prvá časť za proti. Zamietnuté. Druhá časť za proti. Schválené. 73. Za proti. Schválené. 172, 183 identické za proti. Zamietnuté. 174 za proti. Zamietnuté. 74 za proti Overíme si to. Zdalo sa mi, že je to zamietnuté, ale nie je to úplne jasné. 11 für, 12 dagegen. Abgelehnt. Takže 11 za, 12 proti, zamietnuté. 75 za, proti. Takže nevidím to jasne. Prosím, keby ste to jasne ukázali, kto je za 75 -ka? Kto je proti? Musíme to preveriť elektronicky, je to nejasné. Vždy sa to taký, väčšinu je to len o jeden hlas, takže 15 za, 8 proti, prijaté. 76 za, proti, prijaté. 77 za, proti, preveríme. chýba ešte jeden hlas. 10 za, 12 proti, zamietnuté. 78 za, proti, zamietnuté. 79 za, proti, preveríme. 11 za, 12 proti zamietnuté. 185 za, proti prijaté. Tým sa dostávame k 186 zamietnuté. 81 za, proti. Preveríme. Zdá sa zamietnuté, ale nie je to jasné. Zamietnuté. 82 za, proti, zamietnuté. 83 za, proti, preveríme. Jedenáct za, 12 proti, zamietnuté. Dostávame sa k 84 za, proti, prijaté. 85 za, proti, prijaté. 86 za, proti, prijaté. 87 za, proti, prijaté. 88 za, proti, prijaté. 187 za, proti, prijaté. 188 za, proti, zamietnuté. 89 za, proti, prijaté. 90 za, proti, zamietnuté. 91 za, proti, prijaté. 189 za, proti, preveríme. Jasne zamietnuté, 14 proti, 92 za, proti. Preveríme elektronicky. Prosím vás, keby ste rukami jasne dali vedieť, pretože potom to musíme stále preverovať. 13 za 10 proti prijaté. 190 za, proti, zamietnuté. 93 za, za, proti, prijaté. 191 za, proti, zamietnuté. 94 za, proti, prijaté. 95 za, proti, prijaté. 96 za, proti, prijaté. 97 za, proti, prijaté. 98 za, proti, prijaté. 99 za, proti, prijaté. 100 za, proti, prijaté. 192 rovnaké ako 63 za, proti, zamietnuté. 101 za, proti, prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté. 104 za, proti, prijaté. 103 za, Teraz 105 za, proti. Preveríme. Myslím, že je to zamietnuté. Prijaté. Takže prosím jasnejšie s tými rukami. 106 za, proti, prijaté. 200 za, proti, zamietnuté. 107 za, proti, prijaté. 108 za, proti, prijaté. 109 za, proti, prijaté. 110 za, proti, preveríme. 11 za, 2 proti, 10 proti 2 sa zdržali prijaté. Takže 111 za, proti. Musíme to znovu preveriť. Ešte jedna osoba. 13 za, 10 proti, takže je to prijaté. 112 za, proti, zamietnuté. 113 za, proti, preveriť. 10 za, 13 proti zamietnuté. 201 za, proti zamietnuté. 202 za, proti zamietnuté. 114 za, proti prijaté. 115 za, proti preveriť. 11 za, 12 proti, zamietnuté. 203 za, proti, zamietnuté. 204 za, proti, prijaté. 116 za, proti, zamietnuté. 117 za, proti, zamietnuté. 118 za, proti, preveríme. 16 za 7 proti prijaté. Takže môžem furt len opakovať, keby ste jasnejšie dvíhali ruky, napriek tomu, že čas pokročil. 119 za. 119 za. Proti. Zamietnuté. 120 za. Proti. Zamietnuté. 205 za. Proti. Prijaté. 121 za, proti, preveriť. Dvanásť za, 9 proti, dvaja sa zdržali prijaté, 122 za, proti, prijaté, 123 za, proti, prijaté, 124 za, proti, prijaté 125 za, proti, prijaté 126 za, proti, prijaté 127 za, proti, prijaté 128 za, proti, preveriť. Ešte jeden chyba, teraz všetci odhlasovali, 11 za, 12 proti, zamietnuté, 129 za, proti, prijaté, jednotka spravodajca za, proti, preveriť. Dvanásť za, 11 proti prijaté. Dvojka, spravodajca za proti, zamietnuté, trojka za, proti, prijaté, štyri za, proti, preveriť. Všetci hlasovali 12 za 11 proti. Veľmi tesné, prijaté. 5 za, proti, prijaté, 6 za, proti, prijaté, sedem za, proti, preveriť. Jedenáct za, 12 proti, zamietnuté. 8 za, proti, zamietnuté. 9 za, proti, elektronicky preveriť. Jedenáct za, dvanáct proti, zamietnuté. Desiatka, spravodajca za, proti. Prijaté jedenáct spravodajca za, proti. Elektronicky preveríme. 11 za, 10 proti prijaté. 12 za, proti prijaté. 13 za, proti. Musíme to preveriť. Jedenáct za, 12 proti, zamietnuté. 14 za, proti, zamietnuté. 15 za, proti, elektronicky preveriť. Jedenáct za, 12 proti, zamietnuté. 16 za, proti. Myslím, že je to zamietnuté, ale musíme to preveriť. 11 za, 12 proti zamietnuté, 17 za, proti zamietnuté, 18 za, proti zamietnuté, 19 za, proti prijaté, 20 za, proti zamietnuté, 21 za, proti E, myslím si, že je to zamietnuté, ale preverím to radšej, lebo je také tesné, nejasné. Je to prijaté, 12 11. Dobre, že som to preverila. Týmto sa dostávame k hlasovaniu o celom návrhu stanoviska. Prosím, elektronické hlasovanie. Štrnáct za, 9 proti, prijaté. Wir sind allerdings noch nicht am Ende unseres Abstimmungs. Ešte nie sme na konci maratónu. Dostávame sa teraz k ďalšiemu hlasovaniu a to je správa e, e, mediácia pri poistení. Spravodajca je Heinz Klaus Heiner Lehne. Für. Začneme rovno hlasovať. 14. pána spravodajcu, kto je za, proti, schválené. 15 za, proti, schválené, ne... za, proti, schválené, 17 za, proti, schválené, 46 Lichtenberger, za, proti, zamietnuté, 19 za, proti, schválené, 20 za, proti, schválené. 21 za, proti, schválené. 22 za, proti, schválené. Kompromis 1 za, proti, schválené. 49 za, proti. Nebolo to jasné. či si to overíme. Dvanásť eh, za 11 proti schválené, 50 za proti, zamietnuté 51 za proti, zamietnuté 52 za proti, zamietnuté 53 za proti, zamietnuté. Päťdesiat šestka za, proti, zamietnuté. 23 a 57 sú identické. Kto je za, proti, schválené. 58 za, proti, nie, ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, pani 59 teraz. Za, proti, zamietnuté, 24, za, proti, schválené. 25 za, proti. Elektronicky si to overíme. 12 za, 11 proti, schválené. Sme pri čísle 61. 61. Kto je za, proti, zamietnuté. 26 za, proti, schválené. 62 za, proti, schválené. 63 za, proti. Elektronicky si to overíme. No, 12 za, 11 proti, schválené. 43 za, proti, zamietnuté, 27 za, proti, schválené. 65 za, proti, zamietnuté. 66 za, proti, zamietnuté. 67 za, proti, zamietnuté. 68 za, proti, zamietnuté. 69 za, proti, zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za, proti, schválené. Kompromis 3 za, proti, schválené. 72 za, proti, zamietnuté. 73 za, proti, zamietnuté. 74 za, proti, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, schválené. sme pri 29, tá je identická so 76, kto je za. 29, identická so 76, áno, tak ako som povedala. Kto je za, proti, schválené. 76 za. Nie, sme pri 30. Pani predsednička sa ospravedlňuje. Za, proti, schválené. A sme pri 31. to je za, proti, schválené. 32 za, proti, schválené. 33 za, proti, schválené. 81 za, proti, zamietnuté. 82 za, proti, zamietnuté. 83 za, proti, zamietnuté. 84 za, proti, zamietnuté. 85 za, proti, zamietnuté. 86 zamietnuté. 87 za, proti, zamietnuté. 88 za, proti, schválené. A teraz sme pri 93 za, proti, zamietnuté. 53 za, proti. Toto si overíme elektronicky. 12 zu 11 angenomen. 12 ku 11 schválené. 94 za, proti, zamietnuté. 34 za, proti, schválené. Za, proti, kompromis 5, schválené. 35 za, proti. Overíme si to radšej elektronicky.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 18 za, 5 proti. Poprosím vás, aby ste dvíhali tú ruku viac, jasnejšie, bolo to teda prijaté. Stovka, kto je za, proti? Mám pocit, že to bolo prijaté, ale musím to nechať overiť, pretože mám pocit, že to ide že to je veľmi tesné, tak si to ide len o jeden hlas. Takže opätovne elektronicky číslo 100. 12 dafür, 11 dagegen. 12 za, 11 proti, schválené. 101 za, proti, zamietnuté. 102 za, proti, schválené, ale musíme si to overiť elektronicky. Mám pocit, že to bolo schválené. Jeden hlas nám stále chýba. Všetci hlasovali teraz. 12 za, 11 proti, schválené. 103 za, proti, zamietnuté 104 za, proti, schválené 105 za, proti, schválené 106 za, proti, zamietnuté 38 za, proti, zo sociálnych demokratov nikto nezvihol ruku, takže musíme to elektronicky overiť. Šestnásť za, 6 proti, prijaté, 107 za, proti, zamietnuté, 39 za, proti, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, schválené. 108 za, proti, zamietnuté. 41 za, proti, zamietnuté. 42 za, proti. Overíme si to. Sedemnásť za, 6 proti, prijaté. 109 za, proti, zamietnuté. 110 za, proti, zamietnuté. Jednotka za, proti, schválené. Dvojka za, proti, schválené. Trojka za, proti, schválené. Štvorka za, proti, schválené. Peťka za, proti, schválené. Šestka za, proti, schválené. 43, identická. 44. Za, proti, zamietnuté, sedmička za, proti, schválené, osmička za, proti, schválené, deviatka za, proti, radšej si to overíme ešte elektronicky. Zamietnuté. Desiatka za, proti, zamietnuté. Jedenáctka za, proti. Zoberieme si to elektronicky. Ešte nám chýbajú stále tri hlasy. Napríklad ja som ešte nehlasoval. Desať za, 12 proti, zamietnuté 12, kto je za, proti, schválené. 13 za, proti, schválené. Zatiaľ sme pri celkovom hlasovaniu teraz takto pozmenenej správy elektronicky. Budeme hlasovať. Hlasovali všetci, 22 za, 1 proti. Blahoželám. Eine einzige Abstimmung äh, kommt noch und die können wir... Ešte stále máme jedno hlasovanie a možno, že by sme to mohli zvládnuť aj rýchlo. Týka sa to stanoviska pána Bernarda Rabkaja. Podľa mňa by sme to mohli hneď urobiť elektronicky. Budeme teda hlasovať. Začínam hlasovanie. Možno teda začneme teraz elektronické hlasovať. Dúfam, že už to je všetko v poriadku, že systém nemá žiadne poruchy. A ako sa očakávalo, nemáme. 23 za, jeden proti, to znamená, že sme to odhlasovali. Ďakujem pani Regner, že ste mi pomohli. Teraz nemôže byť stretnutie koordinátorov pretože musíme vyprázdniť túto miestnosť. Musíme mať v Štrasburgu zvláštne stretnutie koordinátorov. A pán Viland má slovo. Nie? Ty by ste nechceli nič? Tak to je v poriadku. Tak teda e, schôdza je ukončená. Takže my začíname.